E, dobré popoludne. E, všetkých vítam. Mali by sme začať naše zasadnutie. Prosím, e, pozadzajte sa na svoje miesta. Prvou našou úlohou bude prijatie návrhu programu. Sú v tomto smere nejaké pripomienky, návrhy? So, <clears throat> are there... Máme tu mnohé pravidlá, vrátanie používania mikrofónu. Máme teda nejaké návrhy na zmenu programu. Ak nie sú návrhy, program sa prijíma v navrhovanej podobe. Teraz bude potrebné e, vrátiť sa k zápisnici z e, zasadnutia 20. a 21. júla. Sú nejaké pripomienky k prijatiu týchto zápisníc? Ak nie, zápisnice sú prijaté. Teraz tu máme oznámenia predsedu. Ehm, podpredseda ehm, ehm, Abu Zaid is retiring táto podpredsednička ku koncu OSN, ku koncu tohto roka odchádza do výslužby a budúci, budúci štvrtok. Vy ste povedali, že pán, ale je to pani však. Áno, prepačte, moja vyslovnosť zrejme nebola ideálna. E, čiže hovorila som o pani, ide o dámu. A budúci štvrtok 10. septembra výbor pre rozvoj a zahraničné veci budú, tieto dva výbory budú mať spoločné zasadnutie v čase 9.30 až 11.00 v Bruseli ja budem spolupredsedajúcou tohto zasadnutia a bude to príležitosť pre túto dámu e, vyjadriť sa v mene e, OSN a poďakovať sa Európskej únii v mene OSN za pomoc pri e, podpore Palestíny, ako aj poskytovanie pomoci palestinským utečencom a riešení vízie, ktoré pred nami stoja. Chcela by som takto v krátkosti informovať členov tohto výboru. Teraz odovzdávam slovo zastupcovi e, Európskej komisie, ktorý e, uvedie niekoľko oznámení. Ďakujem za túto príležitosť e, len niekoľko krátkých oznamov. V prvom rade, budú, rade budúci týždeň komisia príjme oznámenie o klimatických zmenách ktorého názvom je urychlenie e, európskeho e, programu boja proti klimatickým zmenám. Ako viete, Európska rada v júni oznámila, že prispeje Európska únia e, rovným dielom k financovaniu boja proti klimatickým zmenám v rozvojových krajinách a v tomto oznámení sa bude konkrétne hovoriť o tom, akým spôsobom by sa mali realizovať jednotlivé alternatívy v čase do roku 2013 a neskôr. E, v druhom oznámení by som vás chcel informovať o tom, že bude prijaté oznámenie o e, politike rozvoja, ako viete, alebo možno neviete. E, komisia raz za dva roky predkladá novú správu o súdržnosti politiky pre rozvoj, ktoré je vypracované v spolupráci s členskými štátmi. Toto je e, činnosť, ktorá vychádza z posúdenia dosiahnutých e, skúseností, ale zároveň sa e, prejde ďalej a bude sa posudzovať pokrok v 12 oblastiach Ehm, od roku 2005 a bude sa hovoriť aj o tom, ako ehm, zvýšiť efektívnosť e, tohto mechanizmu. Čiže je to oznámenie, ktoré bude obsahovať tak koncepčné aspekty, ale bude to zároveň aj správa. E, tretia vec, o ktorej by som vás chcel krátkosti informovať, e, je E, tá, e, ktorú už zrejme poznáte, to sú Európske rozvojové dni, ktoré sa budú konať koncom októbra v Štokholme od 22. do 24. A e, aj tento rok do ne bude plne zapojený Európsky parlament, aj jeho noví členovia, ktorí po prvýkrát budú svedkami takýchto európskych rozvojových dní toto počiarkuje význam Európskeho volebného roka. Budú venovania osobitné plenárne zasadnutia ekonomickej kríze, klimatickým zmenám, demokracii, rozvoju, tieto e, tohtoročné európske rozvojové dni sú veľmi dôležité aj z toho dôvodu, že sa budú konať bezprostredne po zasadnutí e, G20 v Istambule a tesne pred konferenciou o klimatických zmenách v Kodani. E, pán Buzek potvrdil svoju účasť a rovnako ju potvrdil predseda e, rozvojového výboru a samozrejme poslanci sú, e, po, sú srdečne pozvaní, aby sa zúčastnili tohto významného podujatia. Komisia zabezpečí čartrový let zo Štrasburgu pretože z, bude, sa, bude to nadvezovať na e, konanie e, plenárneho zasadnutia, čiže bude možnosť po plenárke priamo letieť do Štokholmu. Takže no, chcel by som v podstate ukončiť svoje vystúpenie týmito troma oznámeniami. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pani predsedajúca. Um, neboli sekretariatu predložené žiadne otázky, to znamená, že nebudeme vyčleňovať žiaden čas na otázky a dostávame sa k jadru nášho dnešného programu, ktorým je výmena názorov so švedskou ministerkou pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu a radujúcou predsed, predsedničkou eh, pani Gunilov Karlsonovou. Eh, Takže chcela by som vás e, privítať, pani e, ministerka, na zasadnutí nášho výboru a vyzvať vás, aby ste sa s nami podelili o svoje myšlienky týkajúce sa priorít e, na nadchádzajúce obdobie. Vieme, že musíme riešiť veľmi závažné výzvy, v prvom rade sú to klimatické zmeny, je to rozvoj demokracie a účinnosť a efektívnosť rozvojovej pomoci, ktorú sa snažíme poskytovať. tak e, som si úplne istá, že to, čo nám poviete, bude pre nás veľmi zaujímavé. Týmto vám udelujem slovo. Ďakujem. Ďakujem pekne, Eva. Je veľmi dôležité aj to, že Norsko prispieva do e, európskej spolupráce fantastickým spôsobom. Takže dovolte mi poblahoželať vám, pani predsednička, pánom podpredsedom určite, ako aj členom e, tohto dôležitého výboru. Myslím si, že sme v období, kedy rozvojová politika a rozvojová pomoc sú naozaj požadované a momentálne sa vo svete diskutujú na mnohé témy pred Pittsburghom, pred zasadnutím OSN a tak ďalej. A hovorí sa o tom, ako my pripravujeme politiku rozvoja v Európskej únie. To je mimoriadne dôležité a preto je mi naozaj veľkou cťou, že sa k vám dnes môžem prihovoriť a predstaviť vám priority švedského predsedníctva v oblasti rozvojovej spolupráce novozvolený parlament, ku ktorému sa prihováram, nový výbor, hoci e, tu vidím, ak to môžem tak povedať, určitých starých priateľov, staré tváre, ktoré sa už dlhú dobu zapodievajú rozvojovou politikou. A myslím si, že teraz je čas, aby sme spolupracovali, pretože žijeme v dobách veľkej neistoty. Európska spolupráca E, predtým nebola tak dôležitá, nikdy tak dôležitá, ako je teraz. Svet sa rýchlo mení a nastávajúce výzvy, e, k tým sa, s tým sa musíme popasovať aj regionálne, aj globálne. Naša vízia je, našou víziou je silná Európa, ktorá dokáže čeliť výzvam v súčasnosti a v budúcnosti. A dúfam, že budeme môcť úzko spolupracovať s parlamentom, aby sme spoločne dosiahli čo najviac. Uvádzam citáciu švedského premiéra pána Reinfelda. To jeho vyjadrenie z júla v parlamente, keď hovoril o výzvach a ambíciách švedského predsedníctva. Celkovou prioritou je samozrejme zvládnuť hospodárskú a finančnú krízu jednak pre Európsku úniu a pre Európu, ako aj pre našich občanov, ale je dôležité e, E, popasovať sa s ňou tak, aby sme prejavili našu globálnu zodpovednosť. A druhou otázkou je otázka boja proti klimatickým zmenám. Všetky krajiny sú postihnuté týmito výzvami, čelia týmto výzvam, či už finančno-ekonomickej kríze alebo klimatickým zmenám. Ako ministerka pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu e, mám v náplni práce a mám najväčšie obavy práve o tie rozvojové krajiny, ktoré môžu byť najviac postihnuté týmito dvoma výzvami. Chceme pomôcť tomu, aby rozvojové krajiny sa lepšie vysporiadali s týmito krízami. A je to nutné v rámci nášho pokračujúceho boja proti chudobe vo všetkých podobách. Dovolte na úvod hovoriť o výzve klimatických zmien. Švedské predsedníctvo a jeho najdôležitejším cieľom je viesť Európsku úniu spolu s so ostatnými stranami E, dopracovať sa k novej medzinárodnej dohode o klimatických zmenách v Kodani. Je to ťažké, ale je to dôležité. A preto spravíme všetko, čo je v našich silách, aby sme zabezpečili novú medzinárodnú dohodu o klimatických zmenách, ktoré, ktorá bude obsahovať tie body, ktoré sú v, e, akčnom pláne z Bali. Spoločná vízia, zmierovanie, prispôsobovanie, rozvoj technológií a transfer týchto technológií a finančné zdroje. Je to 5 komponentov. Musíme riešiť všetky z nich náležitým spôsobom tak, aby všetci signatári mali pocit, že tá dohoda z Kodane je dobrou dohodou, alebo bude dobrou dohodou. Riešenie otázok klimatických zmien. Pri riešení klimatických zmenách sú kľúčové otázky rozvoja, pretože rozvojové krajiny sú tie najzraniteľnejšie a najviac vystavené rizikám klimatických zmien. Európska úloha by mala zohrávať aktívnu a konštruktívnu úlohu, ak chceme dosiahnuť dobrý výsledok v Kodani. A teda švedské predsedníctvo má v úmysle spojiť agendy environmentálne, rozvojové e, zbližiť ich dohromady. E, musíme naďalej zaintegrovávať prispôsobenie, znižovanie rizik a zmierovanie dopadov, respektíve e, odolnosť voči klimatickým zmenám v rozvojových krajinách. To všetko musíme zakomponovať do rozvojových politík. Znižovanie rizika je dôležité pre riadenie a pre prispôsobenie sa na dopady klimatických zmien a pre minimalizáciu dopadov sociálnej a hospodárskej situácie obyvateľstva nielen teraz, ale aj v budúcnosti. Jedna veta, ktorá bola ústrednou pre nášho premiéra a ktorú často opakuje, tá je taká, že každé, každá krajina má právo na rozvoj. Majú právo na rozvoj. Myslím si, že to je veľmi dôležité, aby sme mali spoločnú víziu Prvoradá zodpovednosť za vlastný rozvoj krajiny samozrejme je na pleciach danej krajiny a tu musíme zabezpečiť, aby klimatické zmeny neohrozovali hospodársky a sociálny pokrok musíme mať rozvoj, ktorý bude odolný voči klimatickým zmenám. Závery Medzinárodného výboru pre klimatické zmeny a rozvoj, bola to komisia, ktorú vytvorila švedská vláda v rámci našej prípravy na predsedníctvo a na to, aby v podstate EÚ bolo konzistentnejšie s tým, o čom teraz hovoríme v rámci prípravy na Kodaň a predovšetkým e, na riešenie otázok e, tých najzraniteľnejších, tých najchudobnejších. Čiže v podstate to táto komisia vypracovala závery, ktoré boli vstupom do našej prípravy, predložila ich v maji tohto roku generálnemu sekretariátu OSN a zdôrazňuje sa tam, že otázky klimatických zmien musia byť riešené na miestnej úrovni. Klimatické zmeny majú humánny rozmer. Ľudia už teraz žijú s klimatickými zmenami, musia sa na ne prispôsobovať, ale musíme vidieť lokálnu dimenziu toho všetkého a musíme e, transferovať nielen zdroje, ale aj kapacitu, aby ľudia mali kapacitu, aby vedeli sa vysporiadať s klimatickými zmenami. A mimoriadnú pozornosť je potrebné venovať predovšetkým tým najzraniteľnejším skupinám a jednotlivým potrebám e, na základe e, rodov, rodu. Komisia vo svojich odporúčaniach e, žiada donorov, aby podporovali programy, ktoré prispejú k rozvoju, ktorý bude nízkouhlíkový a k E, rozvoju technológie, budovania kapacít, transferu e, finančnej podpory. Takže prejdem teraz na globálnu hospodárskú a finančnú krízu. Kríza predstavuje závažné vízie pre všetky krajiny. Samozrejme, rozvoje krajiny sú ťažko postihnuté, miera rastu sa spomalila, fluktuácia cien komodít, priame zahraničné investície, kapitálové toky, remitancie alebo teda peniaze zasielané domov. To všetko má dopad. Nezamestnanosť stúpa, rovnako stúpa aj neistota a riziko sociálnych nepokojov. Počet chudobných ľudí vo svete podľa momentálnych odhadov už údajne stúpol na stupne zo 160 až 200 miliónov do roku, mm, do roku 2009 to bolo spôsobené rastom cien potravín. Teraz ďalších 100 milión ľudí momentálne je vystavených riziku, že padnú pod úroveň chudoby e, v dôsledku hospodárskej recesie. Za krátke časové obdobie množstvo hladných ľudí na svete môže dosiahnuť e, jeden, jednu miliardu. Je tu riziko, že ľudia sa vrátia naspäť pod tú hranicu chudoby a to nemôžeme podceňovať. Je to obrovská výzva. A zároveň je tu aj potenciálne riziko, že sa nám nepodarí dosiahnuť miléniové rozvojové ciele, tak ako sme dúfali, že sa nám to podarí, napriek tomu, že sme dosiahli značný pokrok. Predovšetkým MDG tie boli najmenší pokrok, napríklad MDG 5, zlepšenie zdravotného stavu. Tu musíme naozaj klasť veľký dôraz práve na túto záležitosť. To je môj názor. Hospodárska finančná kríza. V máji sa ministri pre rozvoj dohodli na spoločnej komplexnej odozve v rámci pomoci rozvojovým krajinám vysporiadať sa s krízou. Tá odpoveď obsahovala významné potvrdenie EÚ záväzku podporiť rozvoje krajiny, aby dosiahli mileniové rozvojové ciele chceme prijať komplexné, časné, cielené a koordinované aktivity na podporu rozvojových krajín, predovšetky tých najchudobnejších a tých najzraniteľnejších. A preto je dôležité, aby sme tú odozvu teraz premietli na činy, pretavili do činov. E, na tomto zasadnutí sa opätovne potvrdil náš záväzok, oficiálny záväzok rozvojovej pomoci, vrátanie zámeru nasmerovať minimálne 50 nárastu kolektívnej pomoci do Afriky. Ministri Európskej únie prehodnotia pokrok záväzkov ODA v novembri a myslím si, že je nutné, že európske členské štáty zvýšili svoje úsilia a nevyužívali ekonomickú a finančnú krízu ako výhovorku na to, aby neplnili svoje záväzky a sľuby, ktoré už mali byť dávno splnené. Tu, vážení kolegovia, ak to tak môžem povedať, vážení poslanci, naozaj by som vás chcela poprosiť o podporu aby sme naozaj vyvážene mohli diskutovať o potrebe splniť tie sluby, ktoré sme už dali a zistiť, ako kolektívne môžeme splniť to, čo sme slúbili, ale individuálne, aby každá krajina si splnila svoj záväzok a svoju zodpovednosť. Ako som už spomenula predtým, mnohé rozvojové krajiny sú postihnuté finančnou a hospodárskou krízou a zároveň sú postihnuté mm, rastom cien potravy na energii. Podpora malým farmárom a, podpora a podpora výroby potravín je dôležitá. Je dôležité podporovať ženy, ktoré predstavujú väčšinu toho drobného farmárstva a je to dôležité pre zvýšenie ich bezpečnosti a boja proti chudobe. A pokiaľ viem, tak to je jedna z tém, o ktorej sa bude ešte ďalej hovoriť e, na najbližšom zasadnutí G20. Závery rady z mája zdôrazňujú význam reakcie na situáciu koherentným spôsobom s cieľom zabezpečiť, aby nasadené opatrenia zohľadnili dopad na rozvojové krajiny. To je otázka politickej koherentnosti aj v oblasti rozvoja. Globálne šoky posledných 18 mesiacov potvrdili, ako sa celý svet zmenšuje a ako sme navzájom všetci závislí jeden od druhého, ako národné hospodárstva a bohatstva sú navzájom poprepájanie. To, čo sa deje v rozvinutých krajinách, v jednotlivých oblastiach politik, môže mať priame či nepriame dopady na rozvojové krajiny a na ich schopnosť vysporiadať sa s chudobou. A to ešte viac zdôrazňuje potrebu a význam koherentnosti politiky v oblasti rozvoja. A to je jedna z priorít počas nášho predsedníctva. Politiky EÚ musia byť koherentné a musia podporovať rozvoj a nemajú, nesmú sú navzájom protirečiť. E, to, čo je v jednej politike, môže podrývať zase ďalšie aspekty politiky v oblasti rozvoja. Rozhodla som sa, že nebudem uvádzať konkrétne príklady, ale myslím si, že každý z vás by ich mohol povedať viac ako dosť. Musíme zohľadniť potreby rozvojových krajín a obavy týchto krajín. E, musíme to zohľadniť v vnútorných politikách EÚ. Je dôležité vidieť tu vzťah medzi EÚ a ďalších bohatých krajín v rámci subsid, e, sub, dotácií pre v iných krajín na cenách e, na medzinárodných trhoch. Takisto musíme hľadať synergie medzi klimat, politikami klimatických zmien a politikami rozvoja a integrované opatrenia, ktoré súvisia s klimatickými zmenami, zakomponovať do všetkých existujúcich nástrojov spolupráce. Pokrok sa sleduje správami komisie raz za dva roky, kde sa využívajú informácie členských štátov a komisia momentálne vo finálnej fáze prípravy svojej druhej správy e, raz za dva roky a tu má predložiť na jeseň. Takže myslím, že to nám dá dobrú príležitosť preskúmať situáciu, zistiť, aký pokrok bol dosiahnutý a aké e, ďalšie aktivity v ktorých oblastiach sú nutné. Rada by som využila túto príležitosť ešte niekoľkými slovami sa vyjadriť k obchodu a rozvoju. Naše skúsenosti sú také, že komplexný prístup k obchodu a investíciám môže byť mocným nástrojom pre rozvoj a rast. Je to dôležité vzhľadom na hospodárskú a finančnú krízu a samozrejme hlavnou zodpovednosťou tu aj s mojou kolegyňou Eva Björling, ktorá je našou ministerkou pre obchod. To spadá do našich kompetencií, ale viem, že multilaterálne dohody sú jediným spôsobom, akým sa dá zabezpečiť stabilné, predvídateľné systémy, spravodlivé systémy obchodovania pre všetky krajiny, vrátane rozvojových krajín. A preto rýchle ukončenie súčasného kola z Doha je dôležité. Švedské predsedníctvo chce posilniť a rozvinúť externú dimenziu Lisabonskej stratégie EU obchodnými vzťahmi s tretimi krajinami vrátane jasného komponentu e, jeho následníkov. Predbiehajúce rokovanie o dohodách o hospodárskej spolupráci EPA s krajinami AKT sú takisto veľmi dôležité. Mali by sme čo najskôr uzavrieť EPA, ktoré budú regionálne a priaznivo naklonené rozvoju Predpokladám, že otázky obchodu, že o nich dnes budeme diskutovať, keďže mám na starosť rozvoj, ale myslím si, že to, toto nám dáva dobrú príležitosť, aby sme priamo hovorili s našimi africkými partnermi. EU AKP parlamentné zhromaždenie v Angole bude hovoriť na túto tému. Ja sa zúčastním zasadnutia 2. decembra tohto roku, takže sa teším na to, že tam stretnem aj mnohých kolegov z Európskeho parlamentu. Myslím si, že keď budeme hovoriť o potrebe zvýšenia ODA, že je veľmi dôležité, aby sme v podstate mohli spochybniť e, mm, naše vlastné názory a rozmýšľať nad tým, čo je dôležité a čo nie. Máme globálne výzvy, ktorým sa musíme postaviť spoločne a musíme mať zdroje, nie nutne ekonomické zdroje, ale iné zdroje na to, aby sme sa angažovali a aby sme zabezpečili lepší rozvoj, ktorý pomôže bojovať proti chudobe. Ak máme získať dostatok finančných prostriedkov nielen v Európskej únie, aj v rámci oficiálnej rozvojovej pomoci, myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme sa poučili, povedali si, čo funguje a čo nefunguje, aby sme vedeli preukázať viditeľné výsledky a aby sme jasne vedeli hovoriť o príležitostiach rozvojovej politiky, ale aj o tom, že oficiálna rozvojová pomoc nie je odpovedou na všetko, jedinou odpovedou na všetko. Momentálne stojíme pred množstvom víziev a my si myslíme, že to, čo sa dá spraviť cez rozvojovú politiku a cez oficiálnu rozvojovú pomoc, funguje ako akýsi katalizátor, ale nerieši to všetky problémy. Preto potrebujeme politickú koherenciu, ale preto potrebujeme v rámci rozvojových politik mať väčšie, lepšie výsledky a jasnejšie v tom, čo funguje a čo nie. Potrebujeme mať pomoc, ktorá bude lepšia a efektívnejšia. Musíme bojovať proti korupcii v takom rozsahu, ako sme to nerobili nikdy predtým, ale musíme sa takisto aj pozrieť na tým, ako môžeme tú pomoc EÚ spraviť lepšou a efektívnejšou. Za posledných niekoľko rokov EÚ aktualizovala svoje politiky a právne nástroje pre rozvojovú spoluprácu s cieľom uh, zabezpečiť efektívnu pomoc Myslím si, že sme v tejto oblasti dosiahli dobrý pokrok, naozaj veľmi pôsobivé výsledky komisie za posledných 5 rokov, ale aj náš samotný rozvoj, e, čo sa týka efektívnosti pomoci. Teraz sa musíme zamerať na realizáciu toho, na čom sme sa dohodli. A Švedsko úzko spolupracuje s Európskou komisiou na návrhu, ktorý predloží ambicióznu odpoveď EÚ na Parížskú deklaráciu a agendu pre rozvoj popisujeme tento návrh ako akýsi operačný rámec. Budú tam odporúčania, ktoré budú praktické, jednoduché a ľahko opakovateľné v prioritných oblastiach. Budú sa týkať toho, ako najlepšie implementovať záväzky z Paríža a z Akry. Našim cieľom je to, aby v tomto rámci boli najlepšie postupy a výsledky experimentov na úrovni jednotlivých štátov. Zameráme sa na tri oblasti. Delba práce, využitie špecifických systémov jednotlivých krajín a technická spolupráca. Vážení pani poslanci, pani predsednička, podpredsedovia, na záver by som chcela prejsť na ďalšiu vec, no, ktorou ktorá je mojou prioritnou oblasťou aj prioritnou oblasťou našej vlády za posledné niektoré roky a viem, že parlament má na to špecifickú kapacitu, ale veľký záujem. Hovorím o budovaní demokracie vo vonkajších vzťahoch. Podľa mňa budovanie demokracie je kľúčovým aspektom v spolupráci, e, v rozvoje spolupráci a v boja proti chudobe, ako aj v oblasti zahraničnej a medzinárodnej politiky, ako poslanci, pre vás demokracia vo všetkých podobách je niečo, čo nám je blízke. Budovanie demokracie si okrem iného vyžaduje boj proti sociálnej exklúzii a podporu zastúpenia a vplyvu žien a ľudí, ktorí žijú v chudobe, ich zastúpenie vo verejnom živote a v politickom rozhodovaní. Máme mnohé skúsenosti z podpory budovania demokracií v rámci externých vzťahov. Podpora demokracie je kľúčovým aspektom vzťahov EÚ s krajinami AKP. Je to zakotvené v Kotonu dohode, ktorá momentálne je prehodnocovaná. Takisto je to kľúčový aspekt EÚ vzťahov s inými regiónmi, napríklad s Áziou, Latinskou Amerikou a Afrikou. Je to jedným z kľúčových partnerstiev v rámci spoločnej EU-Afrika stratégie v dôležitej oblasti pre predsedníctvo a Viem, že túto problematiku tento výbor blízka sleduje. No, viem, že rozdiely a v rámci, medzi, medzi lídrami a v rámci politických rámcov EÚ a v rámci inštitúcií existujú určité inkonzistentnosti a rozdielne názory aj čas, aby sme boli pragmatickí a praktickí. A preto švedské predsedníctvo bude vychádzať z práce, ktorú už zrealizovalo francúzske a české predsedníctvo a pokúsime sa dopracovať sa k dohode o koherentnejšom a jednotnejšom prístupe EÚ v zahraničnej rozvojovej politike EÚ. Chceme zvýšiť efektívnosť, EÚ podporí budovanie demokracie, predovšetkým v zraniteľných, nových alebo obnovených demokraciách. Cieľom našej iniciatívy nie je zvýšiť podmienečnosť, to vôbec nie, ale chceme zvýšiť koherentnosť e, fungovania a vystupovania Európskej únie. Európska komisia a sekretariat rady predložili hodnotný dokument, v ktorom identifikujú nástroje, ktoré EÚ má k dispozícii a prijala odporúčania ohľadom toho, ako je možné zvýšiť efektívnosť podpory budovania demokracie. Pracovná skupina pre rozvoj a ľudské práva rady bude pokračovať na týchto prácach s cieľom e, pomôcť ministrom zahraničia a rozvoju dohodnúť sa e, v novembri na spoločnom zasadnutí GARC. Ďalší dôležitý prínos príde z Inštitútu pre demokraciu a volebnú pomoc IDEA ktorý porovnáva EÚ zámery s tým, ako si EÚ politika vnímaná zo strany partnerov v oblasti budovania demokracie. IDEA predstaví svoju záverečnú správu na Európskych rozvojových dňoch v októbri. No rozhodnutie na rade počas švedského predsedníctva samozrejme nestačí. Zapojenie Európskeho parlamentu je kľúčové, či už teraz, ako aj po ukončení švedského predsedníctva. Spolu s komisiou švedské predsedníctvo pripravuje štvrté konanie Európskych e, dňov rozvoja. Je to veľký prejav politiky rozvoja. Tentokrát to bude v Štokholme 22. až 24. oktobra. Celkový názov je občianstvo a rozvoj ako tri hlavné témy budeme mať v rámci našich diskusí tri témy. Globálna hospodárska recesia, demokracia, rozvoj a klimatické zmeny. Budeme mať plenárky, okrúhle stoly a ďalšie vedľajšie podujatia. Európsky parlament organizuje prievodné podujatie o miestnom rozvoji a zodpovednosti spolu s výborom zahraničných vecí švedského parlamentu a dúfame, že toto podujatie priláka zástupcov na vysokej úrovni z viac asi 100 krajín a 1250 organizácií, ktoré pôsobia v oblasti rozvoja. A chcela by som pozvať vás všetkých. Vaša účasť je dôležitá, pretože podľa mňa poslanci sa musia stretávať oveľa častejšie, či už na úrovni národných parlamentov alebo Európskeho parlamentu. A preto E, organizujeme čatrový let, ktorý vám umožní príchod zo Štrasburgu priamo do Štokholmu v stredu popoludní, aby ste sa mohli zúčastniť diskusí o tých témach o demokracii a posledný deň na tému klimatické zmeny. Dúfam, že mnohí z vás prídete a rada by som uvítala, rada uvítam eh, prezidenta Buzeka ako jedného hlavného z rečníkov na tému demokracia tohto významného podujatia. Vážená Eva, asi som to trošku prehnala s časom, ale mm, veľmi rada som prišla medzi vás a prihovorila sa vám všetkým čo skoro budeme mať novú komisiu, máme teraz zvolený parlament, z vášho pohľadu máme pred sebou 5 rokov a obrovské výzvy, ktoré nás čakajú. A preto som naozaj rada, že som mohla prísť uviesť, prezentovať náš program a samozrejme rada odpoviem na akékoľvek otázky a teším sa na výmenu názorov. Ak máte nejaké ďalšie otázky, obráte sa na našu webovskú stránku a kedykoľvek sa na mňa obráte, či už cez e-mail alebo nejakým iným spôsobom, aby sme mohli pokračovať v našom dialogu aj po tomto zasadnutí. Ďakujem pekne za pozornosť. You, Gunilla, very... Ďakujem pekne, Gunila za e, predstavenie tvojich názorov. A teraz by som chcela poskytnúť príležitosť poslancom pre otázky. Mám tu zoznam rečníkov. Pán Berman, odovzdávam vám slovo. Madam Minister, thank you very much. Pani ministerka, ďakujem veľmi pekne za jasné a prehľadné predstavenie vašich priorít, vašej politiky. Naozaj bolo dobré vypočuť si e, takéto ambiciózne ciele, dokonca aj teraz v období krízy, ktorú zažívame. Veľmi radi e, pôjdeme do Štongholmu, naozaj spali sa veľa kerosínu, síce, ale čo už teda e, len tri veci veľmi stručne. E, počas vášho predsedníctva e, dávate prioritu posilňovaniu demokracie a to je naozaj správne. Chcete tiež posilňovať um, inštitúcie a jedným z aspektov posilňovania demokracie je posilňovanie alebo podpora voľného uh, a slobodného Mm, trhu s tlačou, ako aj slobody prejavu. Podľa mňa je Európska únia tu trošku mm, príliš opatrná eh, a neistá. Myslím si, že by sme mohli urobiť oveľa viac na podporu slobodného toku informácií v rozvojových krajinách. Takže v tejto téme by sme mali podniknúť oveľa viac. Dúfam, že so mnou súhlasíte. Eh, po druhé, čo sa týka koherentnosti, áno, e, ten boj tu neprebieha ani tak tu v tomto e, parlamente, možno síce v polnohospodárstve, áno, ale e, myslím si, že v rade nebolo problémom odsúhlasiť novú dohodu o partnerstve v oblasti rybolovu s Guinejskou republikou keď e, jednoducho sme mysleli iba na naše záujmy a, jedno, a neuvažovali sme nad osudom rybárov v rozvojových e, krajinách. E, zdá sa, že naozaj veľakrát iba veľa hovoríme, ale málo konáme. A naozaj si myslím, že je to hrozné, že o, teda hovoríme toľko o koherentnosti, ale potom tak nečiníme. Po tretie, ak teda bude prijatá Lisabonská zmluva, ak vstúpi do platnosti, možno budeme mať e, komisára pre rozvoj. E, otázka je, nakoľko nezávislý bude tento komisár od zahraničnej politiky EÚ. Tento komisár by nemal byť iba istým klientom, um, mal by slúžiť nezávisle uh, záujmom rozvojových krajín. Takže chcel by som vedieť, uh, ako to vnímate, pretože je to naozaj veľmi dôležité pre budúcnosť. Pretože jedna vec je mať isté presvedčenie, myšlienky a ciele, ale iná vec je mať nezávislé inštitúcie, ktoré budú uh, E, tieto ciele vykonávať e, v dlhodobom časovom horizonte. Ďakujem. Ďakujem. E, opýtame sa niekoľko otázok a potom odovzdáme slovo pani ministerke, teraz pán Keršner. Ďakujem pani predsedni, predsednička a gratulujem vám pani ministerka. Naozaj nemôžeme s vami nesúhlasiť znižím e, emisie CO2 tým, že budem veľmi stručný. Myslím si, že e, tá dohoda, ktorú chcete dosiahnuť v decembri, alebo e, teda v novembri, určite sme si vedomi, že tu bude znepokojenie medzi našimi partnermi v tomto, o tomto politickom dokumente, pretože nebolo tu rokovanie s ECP alebo s ďalšími regionálnymi organizáciami. Musíme si jasne pamätať na naše skúsenosti, na to, čo ja nazývam uh, nanútené EPA. Takže snažíte sa získať túto dohodu v novembri na rade, ale Nemôže sa tak udiať, pokiaľ e, nedosiahneme dohodu a rokovania so všetkými regionálnymi organizáciami, e, ktoré som e, spomenul. Inak nedosiahneme efektívnosť, iba m, prinesieme viac podmienok, možno istými zadnými dvierkami ale naozaj nedosiahneme nič účinné. Ďakujem. Teraz pán Gerens. Ďakujem, pani predsednička. Ehm, <clears throat> vaša krajina je skutočne presvedčivým príkladom toho, že sa skutočne snaží znižiť e, verejné výdavky vo vzťahu k e, príjmu, k HDP, ale takisto je to príkladná krajina vo vzťahu k poskytovaniu pomoci rozvojovým krajinám. Ale takýto, ako takýto príkladný partner môžete byť veľmi náročný partner na diskusiu, Položím niekoľko otázok. Najprv, pokiaľ ide o financovanie. <clears throat> Prísľub bol daný, ale nebol splnený. E, tým prísľubom bolo znižiť, e, MCA, e, znižiť zvýšiť po poskytovanie zahraničnej pomoci a je to naozaj nevyhnutná podmienka na to, aby sme dosiahli tento cieľ, pretože to súvisí s, jednak s rozpočtovými kapacitami krajinami, ako aj s kapacitami absorpcie. Musíme byť veľmi nároční, pokiaľ ide o členské štáty, hlavne ich vlády, aby bolo potrebné e, všetky, vykonať všetky analýzy a urobiť všetko to, čo je potrebné na splnenie tohto prísľubu. Musíme v tom byť veľmi dôslední. Druhá vec to je polnospodárstvo. Keď e, sme sa pískali Pascala Lamiho, prečo svet Svetová obchodná organizácia neurobi do, nerobí dosť na pomoc poľnohospodárstvu práve, práve pokiaľ ide o ceny pôvodných produktov, poľnohospodárských produktov vo vzťahu k rozvojom krajinám, tak sme nedostali otázku. Tá otázka je jednoduchá. Je potrebné, aby sme podporili poľnohospodárstvo rozvojových krajín. To je zásadná vec a ak chceme riešiť túto výzvu v budúcnosti. Tretia otázka. Mám mnoho mnohé ďalšie, ale chcel by som sa obmedziť na tieto tri otázky. Tá sa týka eh, eh, E, sa týka e, AIDS. E, toto je choroba, ktorá je veľmi rozšírená, ale nie všetci môžu dostať potrebnú pomoc. V rokoch 1980 až roku 2000 sa prijali ambiciozne kroky v tejto oblasti a v tom čase bola liečba veľmi drahá, stála zhruba 10 tisíc dolárov ehm, na jedného pacienta ročne. Dnes je to e, nepomerne menej a je potrebné, aby sme postupovali veľmi ambiciozne. Myslím si, že v tejto oblasti toho môžeme urobiť oveľa viac. Veľmi sa však obávam, že e, vo všetkých krízach tohto typu práve AIDS bude zrejme tou chorobou, ktorá bude vyžadovať čoraz viac finančných prostriedkov. Ďakujem veľmi pekne. Te, teraz odovzdávam slovo pani ministerke, aby zodpovedala vaše otázky. Ďakujem pani predsednička, ďakujem aj poslancom za otázky. Budem veľmi stručná. E, prvá otázka, čo sa týka demokracie. E, takto by sme sa tomu chceli venovať aj e, v dlhodobom horizonte, e, ochraňovať ľudské práva, e, posilňovanie inštitúcií, aby sme mali, aby sme teda redukovali chudobu dlhodobo, ale potrebujeme aj podporovať transparentnosť a slobodný tok informácií. Myslím si, že to je veľmi zaujímavá otázka a mali by sme sa jej venovať viac, čo sa týka transparentnosti pravidel. Viete, že Švédsko naozaj dlho hovorí o transparentnosti a otvorenosti a aj v EÚ sa toho veľa odohralo v EÚ, že môžeme lepšie sledovať rôzno, rôzne rozhodnutia, diskusie a zodpovednosť. A to by malo pokračovať. my teraz e, sľubujeme isté experimenty, tak by sme to mohli nazvať, e, čo sa týka oficiálnej rozvojovej pomoci, aby ste mohli sledovať túto pomoc, e, kam vlastne vaše peniaze idú. Takže naozaj je treba viac transparentnosti, čo samozrejme presiahne naše predsedníctvo a my môžeme zvýšiť efektivitu vynaloženej pomoci a využiť to aj ako vlastne silný nástroj na potlačenie korupcie, mať slobodné médiá, silnejšie inštitúcie. Nuž a na tom sme pracovali my vo Švédsku neustále o tom v našom členskom štáte hovoríme medzi ministrami, ale myslím, že aj v členských, ostatných členských štátoch e, vidíme, že sa venujú dosť tejto perspektíve. E, čo sa týka koherentnosti a doho, dohôd o, v oblasti rybolovu, konkrétne Guinea, áno, je teda spravodlivé, že parlament o tomto um, o tomto diskutuje a že sa pýta, či je táto politika koherentná. Ja môžem povedať len toľko, že momentálne máme túto dohodu. Myslím si, že je lepšia než tá predchádzajúca dohoda, pretože je tu istá snaha pomôcť Guinejskej republike, starať sa o, ten, ten rybný, rybné zásoby a prevziať na seba zodpovednosť. Ale pravdepodobne to nestačí, ale myslím si, že je to dobrý príklad Ehm, náš e, vážený kolega povedal, že e, tom, tu môže byť problém v rade. Samozrejme, e, človek nemusí prísť teda, áno, bolo by sa treba obrátiť na radu, aby tam bola koherentnosť. Myslím si, že e, v Európsky parlament vo svojej hodnotiacej úlohe a e, úlohe zodpovednosti za rozpočet by asi mohol urobiť viac v tejto oblasti. E, musíme o tomto debatovať, musíme to prehodnocovať a pripomínam vám, že je to po, hovoríme o tom teraz po druhýkrát, ale je to teda relatívne nová téma a musíme sa snažiť o to, aby naše politiky boli koherentnejšie čo sa týka eh, možného vstupu do platnosti Lisabonskej zmluvy, ešte stále nevieme, či teda vôbec vstúpi do platnosti, či táto zmluva bude prijatá. Takže si myslím, že je trošku predčasné príliš veľa času venovať eh, tejto téme v tomto výbore. Zároveň však súhlasím s kolegom, poslancom, že potrebujeme nezávislosť a e, hovoriť jedným silným hlasom. Potrebujeme koherentne riešiť e, tieto otázky a prepojiť to napríklad na e, zahraničnú a bezpečnostnú politiku. Myslím si, že by sme mohli dosiahnuť dobrý výsledok v túto jeseň, tak, že teda Lisabonská zmluva vstúpi do platnosti. A takže môžeme potom vytvoriť e, externé služby EÚ, e, prostredníctvom ktorých e, Európska únia môže naplniť očakávania a ciele, ktoré si kladie. Pán Cashman, a vaša otázka o demokracii, e, mám obavy, alebo chcem e, teda poznamenať, že to by sa nemalo vysvetľovať ako ďalšia podmienka. Je dôležité, aby rada a komisia pracovali koherentne, aby využívali jazyk a e, vystupovanie ktoré bude jasnejšie a zrozumiteľnejšie. Ja som si všimla, že napríklad niekedy sa príjme jedno rozhodnutie a potom e, sa v inej inštitúcii hovorí niečo iné. Takže potrebujeme viac koherentnosti. To nie je nič nové. Je to len, ako som povedala, jednotný postup v tom, čo robíme. Takže by sme mali k e, týmto témam pristupovať jednotne. Myslím si, že nie je to nový pohľad na demokraciu alebo na budovanie demokracie. Napríklad to, čo robíme v rozvojovej politike, nevždy sa to odráža v zahraničnej politike. Takže jednoducho nie sme konzistentní v, v, v zahrňaní ďalších partnerov v našich, e, do našich politík. Myslím si, že by sme mali hovoriť jedným e, jazykom a mali mať jeden postup na posilňovanie demokracie. Takže by tu nemali existovať dvojité štandardy, čo sa týka demokratických názorov, respektíve názorov na demokraciu. Uh, keď hovoríme o demokracii vo svete. A naozaj teším sa, že bola položená táto otázka. Spravedlňujem sa, keď hovorím príliš dlho. A e, samozrejme, my, to neznamená, že my nechceme budovať demokraciu, len e, ide o to, aby sme v rade e, boli konzistentní. Ďakujem. A ešte pán Gerins, Prepačte, hovorí pani predsedníčka. E, chcela by som odovzdať slovo pánovi Michelovi, ktorý bude musieť odísť, takže ak by sme mu mohli odovzdať slovo na jeho otázku, potom odpoviete na jeho otázku a potom odpovieme na otázku pána Görenca. Prepačte, ale nevedela som, že pán Michel odchádza. E, ospravedlňujem sa, ja som, sa, ja som vysvetlila, vysvetlil e, pani ministerke ale ja súhlasím sa aj v tom, že výbor pre výbor by nemal byť nejakým agentom iného komisára. Chcel by som v tom krátkom čase, ktorý zostáva k dispozícii, žiaľ nemôžem tu dlhšie zostať, ale skutočne si cením to, čo povedala pani ministerka o demokracii, ale zároveň si myslím, že pri uh, hodnotení mileniových rozvojových cieľov v polovici obdobia uh, tu uh, nie všetky členské štáty splnili svoje Ehm, e, prísľuby, ale e, urobilo tak Švedsko a preto môže legitímne e, klásť ostatným členom otázku, prečo tak neurobili. Samozrejme, mohli by sa vyhovárať na recesiu svetového hospodárstva, ale to nie je padná hovorka, pretože aj keď klesne HDP, tak primerane a úmerne tomu klesne aj percento rozvojovej pomoci. Minulý rok som pôsobila ako spravodajca pre e, potraviny a e, teda finančný nástroj týkajúci sa potravín. Vtedy sme e, na zasadnutí rady hovorili o tom, že bude potrebné zvýšiť pomoc, potravinovú pomoc, ale ministri s tým na zasadnutí rady nesúhlasili, napriek tomu, že ľudia hľadujú. Chcel by som povedať niečo, čo už som viackrát predtým zdôraznil. E, ja sa skutočne domnievam, že e, táto celá otázka sa točí okolo e, vlastníctva pôdy, súvisí s tým zásobovanie potravinami a ďalšie veci. Ja, som, e, ja o tom hovorím aj vzhľadom na skúsenosti našej vlastnej krajiny, pretože donedávno sme v Irsku mali ministra pre pôdu, ktorý všetku e, túto štátnu pôdu rozdelil malým farmárom. Možno by bolo dobre, keby sa krajiny zišli, sadli si spolu a snažili sa sa e, pozemky pôdu, ktorá nie je obhospodarovaná, rozdeliť tým, ktorí na nej dokážu hospodáriť. Možno, že by to fungovalo a bolo by dobre, keby táto skupina vyjadrila svoju podporu takejto myšlienke a prosím vás, aby ste z toho urobili prioritu vášho predsedníctva. Lutujte, lutujem, že tu nebudem môcť zostať, ale moje ďalšie zasadnutie sa začína už o štvrtej. Ďakujem veľmi pekne. Thank you. I, I try to be a little bit more e, Ďakujem. Pokúsim sa hovoriť veľmi stručne. Pán e, Görens, pokiaľ ide o rozvojovú pomoc, naše skúsenosti poukazujú na jednu dôležitú vec a to je e, posúdiť, aká je absorpčná kapacita príjmať tok pomoci a aká je naša kapacita dobre využiť a uplatniť naše ambície a skutočne zistiť, čo môže byť dobre pre rozvoj. Myslím si, že to je niečo, čo musíme urobiť. Ja vám ďakujem za to, čo ste povedali na adresu Švedska. My e, sme sa zaviazali, že v rozpočte vyčleníme 1% HDB ale vyčlenili sme oveľa viac, než to, čo sme prislúbili. Ale tak si myslím, že to nestačí. Je potrebné si uvedomiť a snažiť sa o to, aby tieto peniaze boli vynaložené účelným spôsobom a nie kontraproduktívnym spôsobom a preto je potrebné oveľa viac hovoriť o otázke, ako to robiť. Možno, že pán poslanec Mitchell má skutočne pravdu, keď hovorí o pozem, o vlastne svoje pozemkov, o práve dedictva, o práve e, vyjadrovať svoje názory e, práve na vlastné telo. V mnohých e, častiach sveta ženy nemajú právo podnikať, nemajú právo vlastniť, nemajú právo na vlastné telo. Takže skutočne sa to neredukuje len na právo vlastníctva, ale vstupujú sa mnohé ďalšie veci. My si musíme uvedomiť, že to nie sú naše peniaze, sú to peniaze určené na rozvoj, ktoré je potrebné účelne vynaložiť. Myslím si, že Európa eh, môže urobiť oveľa viac eh, v oblasti eh, bez, potravinovej bezpečnosti a nie len svetového obchodu. Takisto môže zabezpečiť, aby lepšie fungoval systém polnospodárstva. Ja si myslím, že toto je veľmi dôležité, hlavne v subsárskej Afrike, kde časť našej pomoci nebola vynaložená účelne. Tu sme získali značné skúsenosti a v Európe vieme veľa o tom, ako e, učenie uh, e, a, a vieme veľa o dobrom polnospodárstve, vieme o e, ekológii, vieme o chove zvierat. Ja si myslím, že by sme mali oveľa viac e, uvažovať o tom, akým spôsobom poskytovať podporu a pomoc a som si istá, že v tomto smere sa nám podarí zatiahnuť do tohto rozvojového procesa aj oveľa viac žien, najmä v subsárskej Afrike. Som presvedčená o tom, že za 5 rokov môžeme urobiť oveľa viac aj v oblasti vývoja účinných nástrojov na poskytovanie pomoci. pomoci. Tým odpovedám aj na otázku eh, pána Gureca týkajúcu sa HIV eh, a AIDSu. Môžem s vami vyjadriť súhlas, ale zároveň musím povedať, že to poukazuje na veľký problém, pretože taká katastrofa, ako je AIDS, sa samozrejme ľahšie rieši vo Švedsku, pretože máme systém zdravotnej starostlivosti, máme systém vzdelávania a tí, ktorí sú touto chorobou postihnutí, už nie sú tak stigmatizovaní, ale v rozvojových krajinách táto kríza je sprevádzaná mnohými ďalšími krízami a preto boj proti ECU je ešte stále e, potrebný. My nemôžeme bojovať proti ECU, ECU len tým, že budeme potlačať symptómy tejto choroby, ale musíme e, e, pôsobiť aj na ďalších frontoch, ako je budovanie infraštruktúry a podobne, zvyšovanie vedomostnej úrovne a posilňovanie osobnej zodpovednosti, správania sa, postojov a táto práca prebieha. Chcela by som zdôrazniť e, len toto na, e, v odpovedi na vašu otázku. Teraz dávam slovo pánovi Svensonovi. Ďakujem. E, Chcel by som sa skutočne podakovať Gunile za túto veľmi komplexnú prezentáciu. Gunila, pokiaľ ma počúvaš, chcel by som eh, ti zaželať veľa úspechov do budúcnosti. Myslím si, že skutočne si vo svojej úlohe ministerky počúňaš mimoriadne dobre. Eh, eh, my sme si samozrejme boli vedomi toho, že ekonomická kríza má dopad na najchudobnejšie obyvateľstvo sveta. Počuli sme, že ľudia zomierajú, hľadujú. To nie je nič nové. Deje sa to generácia po generácii. Prebieha to celé roky, ale e, súhlasíme aj v ďalšej veci a síce, že treba tieto kroky realizovať. Nestačí sa dohodnúť len na rôznych sľuboch a E, prednášať kvetnaté reči. Preto sa pýtam, nenastal čas, aby sme už e, zrušili tie e, tie múry, ktoré ešte zostávajú medzi dostupnou štátnou pomocou a súkromnými darcovskými aktivitami. Podľa mňa by sa to dalo urobiť, ale problém spočíva v tom, že tu existujú rôzne deliace múry medzi tým, čo robí súkromný sektor a čo robí štátny sektor. My máme dočinenia s pomocou štátneho sektoru a máme pocit, že takto to funguje najlepšie, ale keď sa pozrieme napríklad na HIV AIDS, a Gunila to vie veľmi dobre, že sú niektorí eh, podnikatelia, ktorí urobili veľmi veľa eh, preto, aby potračili ďalšie šírenie HIV AIDS, ale je veľmi ťažké prepojiť tento typ súkromných investícií so štátnymi snahami v tejto oblasti. Možno nastal čas, aby sa to zmenilo, aby sme všetko zefektívnili a zvýšili kvalitu, ale zároveň, aby sme využívali podnikateľský sektor na to, aby, aby zvyšili e, tú podporu, ktorú môžu naše krajiny poskytovať. Tým sa dostávam aj k ďalšej veci. Keď e, hovoríme o budovaní demokracie a podobne, musíme mať na pamäti aj slobodu vierovýznania. V súčasnosti veľmi veľa ľudí e, trpí len preto, že nezdielajú to isté náboženské presvedčenie, ktoré by ktoré sa od nich očakáva. Ďakujem. Ďakujem, pani predsedníčka. Vítam vás, pani ministerka Carlson. Na začiatku vystúpenia ste naznačili, že spolupráca a rozvojová spolupráca zažíva e, rizikové obdobie v dôsledku globálnej krízy. A naozaj je pravda, že je to zlý čas pre rozvoj, ako aj pre e, spoluprácu, pre rozvoj ja súhlasím s vašimi myšlienkami o tom, že potrebujeme vyváženú debatu o príčinách, ako aj o následkoch hospodárskej krízy a o tom, kto je postihnutý e, touto krízou, napriek tomu, že tú krízu nespôsobil. A tiež súhlasím s tým, že potrebujeme spustiť alebo podniknúť kroky na zabranenie tomu, aby e, tie najchudobnejšie krajiny neboli postihnuté ničivými dôsledkami dlhodobými dôsledkami, pretože pravdepodobne rozvinuté krajiny sa veľmi rýchlo alebo relatívne rýchlo spamätajú z tejto krízy, ktorú zažívame. Ja nehovorím za celý výbor, ale som si istý, že ak nie všetci, tak väčšina z nás vás, vás podporí v tom, aby eh, ste presadili opatrenia, ktorým sa môžeme vyhnúť eh, veľkým škodám v rozvojových krajinách. Som rád, že medzi prioritami prioritami vašej, vášho predsedníctva je podpora demokracie, stability, slobody a mieru vo svete. E, pripomínate, že EÚ má čoraz väčšiu zodpovednosť v hájení týchto uh, hodnôt a cieľov a chcem zdôrazniť to, čo už uh, povedal jeden môj kolega, uh, že Švédsko je naozaj e, dôveryhodný partner na presadzovanie týchto hodnôt a týchto cieľov tiež. Považujem za veľmi dôležité e, to, aký dôraz kladiete na koherentnosť politik, e, politiky obchodnej, hospodárskej, bezpečnostnej, rozvojovej, ako aj imigračnej Avšak chcel by som sa spýtať jednu otázku, pretože keď v programe uh, hovoríte o rozvoji, a teda váš program je naozaj veľmi široký, treba ho podporiť, no už e, hovorí sa o Latinskej e, Amerike a o Karibiku a chcel by som sa aj na to spýtať. Viem, že v programe je odkaz na summit EU Brazília, Brazíl a na dohody s Anskou oblasťou. Ale chcel by som vedieť, či je nejaký program opatrení, ktoré sú špecificky zamerané na rozvoj amerického kontinentu, tých oblastí, ktoré sú veľmi postihnuté hospodárskou krízou, ktorú teraz zažívame. Ďakujem. Ďakujem. Slovo dostáva pán Deva. Uh, you, Ďakujem pekne, pani predsednička. Myslím si, že pán Gorenc spomenul v podstate AIDS, kliatbu AIDS, ktorá vraždí tisíce ľudí. Takisto je tu pliaga tuberkulózy, malárie, ktoré zabíjajú milióny detí, ale je tu ešte aj ďalšie ochorenie, ktoré ignorujeme o ktorom nevieme a ktoré vraždí viac detí vo svete z roka na rok, každý rok viac ako tuberkulóza, malária a AIDS dohromady. A to e, je diarea hnačky. 5 až 6 milión detí ročne umiera skôr, ako sa dožil 5, 6 či 7 rokov na e, toto ochorenie. A je to oveľa viac ako tí, ktorí umierajú na tuberkulózu, maláriu a AIDS e, dohromady. Nedávno e, došlo k obrovskému prelomu, keď myslím, že v Somálsku zistili, že deti, ktorým dáte malú tabletku zinku, ktorá obsahuje zinku na začiatku tejto hnačky, jednoducho tým zastavíte toto ochorenie, ktoré vedie k smrti. E, jednoducho ich tým vyliečite. Jednoducho stačí tabletka zinku. Áno, samozrejme je tu umývanie rúk, kvalita vody a tak ďalej. Ale možno, že počas vášho predsedníctva by sa na to mohol niekto pozrieť, pretože ak by ste sa pozreli na tento program, tak by ste možno zachránili životy miliónov detí. Ďakujem pekne. Thank you. Ďakujem pekne. Chce sa ešte niekto vyjadriť? Členom tohto výboru chce ešte niekto položiť otázku? Gunile? No, then this point <clears throat> is closed. Dobre, takže uzatváram kolo otázok a posunieme sa na ďalší bod nášho pracovného plánu. Čo sa týka klimatické zmeny a rozvoje krajiny v kontexte konferencie OSN v Kodani, niekoho som prehliadla? Aha, pardon, odpovede. Um, Takže, vážení páni poslanci, ďakujem naozaj veľmi pekne a veľmi stručne, pretože mnohé otázky o, z tých otázok v podstate, o ktorej som hovorila počas švedského predsedníctva, je to efektívnosť pomoci, efektívnosť, naša zodpovednosť a náš podiel zodpovednosti na boji proti týmto výzvam. Takže Myslím si, že na čom sme sa dohodli a myslím si, že aj komisia na tom pracuje a všetky inštitúcie na tom pracuje, je to, ako s tými peniazmi, ktoré máme k dispozícii, a zároveň pracujeme na tom, aby sme splnili dané sluby a zvyšili objemy. To teraz neriešime. Teraz samozrejme žiadame každého, aby spravil, čo má, robíme kontrolu, ale to neznamená, že nám to bráni v tom, aby sme mohli sa zamerať otázkou efektívnosti pomoci a tým byť účinnejší. A myslím si, že otázka efektívnosti pomoci je rovnako dôležitá ako otázka koherentnosti, ale zároveň musíme zabezpečiť tie systémy, ktoré sú ohrozené. Spomenuli sa otázky zdravotníctva, HIV, AIDS, potreba vody, sanitácie, hygieny a tak ďalej ak nebudeme konať teraz, mnohé to, z toho, čo sme už doteraz dosiahli, a tým nemyslím my ako darcovia, ale tí v partnerských krajinách, tie, v podstate to, čo bolo dosiahnuté e, za našej pomoci, to sa môže teraz zničiť, ak nezabezpečíme to, čo momentálne nutne potrebné. A preto sme sa naozaj zameriavali na to, ako posunúť e, to čerpanie prostriedkov skôr na začiatok, na túto fázu, ako zabezpečiť väčšiu bezpečnosť. Pre všetkým hovorím o zdravotníctve a školstve pre tých najzraniteľnejších. A ešte ďalej by sme sa mali viac zamerať na tých najchudobnejších z chudobných. A tu vidím z Európskej investičnej banky, cez švedskú agentúru, cez Európsku komisiu, že naozaj všetci sa viac zapodievame touto otázkou. A žiaľ, ale naozaj sme za to zodpovední, naozaj žiaľ, musíme pracovať aj na okamžitej humanitárnej pomoci všetci sme zodpovední za to, aby sme zvýšili efektívnosť pomoci a aby sme posunuli tie finančné prostriedky, ktoré sú k dispozícii, ich čerpanie na teraz, ale zároveň sa zapodievajú otázkou efektívnosti pomoci a tu spolupracujeme s komisiou a samozrejme ehm, sa k tomu ešte vyjadrím, alebo prídeme o tom porozprávať do parlamentu. Pán Sven sa na to upozornil, je to ako jedna z nových úvah a je to téma využitia najlepších postupov a myslím si, že trh je na to najlepší príklad. Keď niečo jednoducho nefunguje, tak e, veci sa z trhu stiahnu, aby nedošlo k veľkým stratám. Ak niečo funguje dobre, tak to okamžite znásobí, aby sa zarobilo čo najviac. Mohli by sme sa niečo naučiť z podnikateľskej sféry, mohli by sme sa naučiť niečo viac od firiem, mohli by sme sa pokúsiť lepšie pochopiť to, že je potrebné rešpektovať rozvojovú pomoc, ale zároveň hovoriť aj o tom, že je tu obrovská potreba priamých zahraničných investícií v rozvojových krajinách a že by sme mohli naozaj využiť skúsenosti, prax, ale aj využiť aj v podstate otázku e, tie aspekty podnikateľského sektora. To je takisto súčasťou toho, ako zvyšiť efektívnosť pomoci. A to v každom prípade presahuje e, pôsobnosť švedského predsedníctva, ale myslím si, že tento výbor môže riešiť túto otázku a môže naozaj žiadať jasnosť, jednoznačnosť od podnikov, sociálnu zodpovednosť podnikov a tak ďalej. Takže myslím si, že je to potenciál, kde naozaj sa dá spraviť viac. Otázka Latinskej Ameriky a Brazílie. Bola ďalšia otázka. Predsedníctvo nehovorilo o tom, že sa budeme zameriavať na nejaký konkrétny región. Je samozrejme zrejme, že momentálne Európska únia priamo či nepriamo sa musí teraz zamerať na Afriku. To neznamená, že e, nemáme záujem o Latinskú Ameriku. Mnoho vecí, ktoré riešime v oblasti klimatických zmien, hospodárskej finančnej krízy, E, ďalej rozpracúvame naše nástroje, agenda v rámci obchodu. To všetko sa rovnako týka aj Latinskej Ameriky, ako aj e, našich snách na posilnenie demokracie a dobrých partnerských vzťahov s mnohými krajinami Latinskej Ameriky. Ale pre mňa ako predsedničky, alebo teda ako členky predsedníckej krajiny. Najviac pocestujeme asi do Afriky. Budúci týždeň ideme, budúci mesiac pádom ideme na EU Afrika summit, pôjdeme na zasadnutie CP do Angoly a takisto pôjdem na EU-AU summit do Addis Abeby v oktobri. Takže áno, je pravdou, že teraz sa zameriavame hodne na Afriku, hlavne všetky naše služobné cesty sú zamerané tam. Je to možno preto, že tam máme množstvo spoločných potreb, ale pravdepodobne Afrika má najväčšie potreby aj najzraniteľnejšie. A nechceme tým povedať, že jedni sú dôležitejší ako iní, ale uvedomujem si, chápem, čo ste sa pýtali a poviem, ale, poviem k tomu áno. Ak e, budem vychádzať z mojich služobných ciest, tak áno, váš postreh je správny. Je to možno moja odpoveď na vašu otázku. E, Vážená pani predsednička, eh, podpredsedovia, pani poslanci, pokúsila som sa odpovedať na otázky, ktoré ste mi položili. Naozaj sa, eh, som rada z tohoto, teším sa z tohoto stretnutia, je to dôležité pre moje, eh, moju ministerskú úlohu a je to dôležité aj pre švedské predsedníctvo. Mali by sme pokračovať v diskusiách v Štokholme, na tej rozvojových dňoch, či už vo veľkých fórach alebo na malých fórach. Mali by sme ďalej diskutovať v snahe zlepšiť efektívnosť pomoci a zabezpečiť to, aby rozvojové politiky EÚ boli zosúladené s tým, čo sa deje vo svete a zároveň, aby sme splnili naše služby v rámci globálnej agendy. Ďakujem veľmi pekne ešte raz, že som dostala príležitosť príť medzi vás a prajem vám veľa úspechov v vašej práci nadchádzajúcich 5 rokov. Ďakujem. You, minister, Ďakujem pani ministerka za túto veľmi zaujímavú prezentáciu aj debatu. Myslím si, že úplne súhlasíme s vašim názorom, že 5 nadchádzajúcich rokov sú naozaj, je naozaj veľmi dôležitých pre budúcnosť ľudí. Takže tešíme sa na spoluprácu s vami. A teraz zmeníme predsedu tohto stretnutia, keďže som spravodajkyňou pre isté otázky.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 Uh, Dámy a páni, We... Dámy a páni, ešte sme neskončili. Ešte je pred nami hodný kus práce. A e, vymenil som si pozíciu s našou predsedničkou, pretože Naša predsednička bude spravodajkyňou pre nasledujúci bod na programe. Takže by som vás poprosil, buď zaujmite svoje pozície, alebo opuste túto miestnosť potichu, ak sa dá. Is... Takže ďalším bodom na programe sú klimatické zmeny a rozvojové krajiny v kontexte konferencie OSN o zmene klímy, ktorá sa uskutoční v Kodani. Toto je najdôležitejšia eh, environmentálna konferencia vôbec, eh, teda v histórii a to, že sa deje v eh, Kodani, že sa deje za novej administratívy USA, prezidenta Obamu. To je mm, naozaj veľmi dôležité aj to, že EÚ na seba prevezme vedúcu úlohu. Naša Predsedníčka Eva Jolie je spravodajkyňou výboru v tejto otázke. A teraz budeme mať výmenu názorov s, cieľou, s cieľom prijať otázku na ústne zodpovedanie komisii a rade a potom vypracovať návrh uznesenia. Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov je 2. september, čiže dnes večer o 7. Obávam sa, že pozmeňujúce návrhy budú musieť byť v angličtine alebo francúzštine, samozrejme kvôli problémom s prekladom. Takže chcel by som poprosiť teraz pani Jolie, aby e, predniesla svoju pozíciu. Takže vypracovali sme otázku na úsne zodpovedanie počas posledného stretnutia a my e, by sme chceli robiť pozmeňovací, predložiť pozmeňovací návrh. Našim cieľom je pracovať viac na možnostiach rozvojových krajín, udržať, udržať si svoje vlastné prostriedky. Takže navrhujem nasledujúce znenie. Medzinárodná Eh, ako chce eh, komisia eh, podporovať tieto inštitúcie tak, aby rozvojové krajiny si mohli udržať svoje prostriedky, ako môžeme vykoreniť nezákonné finančné toky, ktoré sú škodlivé pre ich rozvoj. Ako komisia plánuje zaručiť to, že nízkopríjmové krajiny a ich situácia sa bude veľmi citlivo brať do úvahy. Toto by sme chceli zmeniť v tejto ústnej otázke. Ďakujem. Eva, eh, chcel by som teraz otvoriť diskusiu, poprosiť poslancov, ktorí teda majú otázku. Chce niekto komentovať? Ďakujem, pán predseda. Predovšetkým chcem povedať, že táto otázka, ako bola navrhnutá, eh, by bola dobrým východiskom, ale chcem povedať, že politika eh, udržateľného rozvoja, ak to má byť teda eh, komerčne aj environmentálne udržateľné, musí sa to robiť tak, že sa zosúladí e, postup e, a prístup vlád a všetkých e, organizácií. Musíme aj uznať pozíciu verejného a súkromného sektora bolo by potrebné asi 2,2 miliardy uh, dolárov do roku 2020, ak máme podporovať uh, rast, ktorý bude rešpektovať rozvoj v rozvojových krajinách. Takže medzinárodné uh, spoločenstvo to nemôže jednoducho zvládnuť. Samotné potrebujeme vytvoriť mechanizmy, ktoré zahrnú Eh, alebo sa zapoja aj eh, súkromný sektor. Myslím, že sme to úspešne dosiahli napríklad eh, v ETS. A chcem dodať, že Európa vždy zohráva vedúcu úlohu pri riešení klimatických zmien. Myslím, že to sme jasne ukázali aj v predchádzajúcom funkčnom období, ale Amerika, Čína, India musia ukázať, že tiež majú zodpovednosť Eh, pretože sú to krajiny, ktoré sú najväčšími znečisťovateľmi. Inak eh, to eh, zaťaženie a náklady prevezmeme iba na svoje plecie, plecia. Inak v Kodani hm, premárnime príležitosť na riešenie týchto problémov. Ďakujem. Teraz chcem poprosiť pána Williamsa, E, eh, chcel som sa spýtať, či hovoríme iba o tejto otázke, alebo či hovoríme o otázke a aj o uznesení. No, eh, eh, Pýtal som sa, či uh, tieto naše pripomienky sa majú vzťahovať iba na otázku, alebo už hovoríme aj o otázke, ako aj o uznesení. Bohužiaľ, rečník má zapnutý mikrofón. Najprv hovoríme o otázke a potom budeme hovoriť o uznesení. Áno, nech sa páči. Now understanding that I can also talk about the resolution. Takže teda rozumiem tomu tak, že môžem hovoriť aj o uznesení, ale áno, ale najprv by sme mali diskutovať o otázke a až potom o tom uznesení. Dobre, um, otázka mi vyhovuje. Môžem teraz prejsť k tomu uzneseniu? Dobre, ale teraz vážne, myslím si, že pani Jolie, eh, predložili ste veľmi dôležitú tému a to je kombinácia rozvoja a riešenie klimatických zmien je kľúčovou témou v súčasnosti. Ak sa pozriem na vašu otázku a uznesenie, zelení chcú navrhnúť niekoľko pozmenujúcich a doplňujúcich návrhov. Neprejdem ich všetky, ale e, všetky teda zahrňajú objasnenie, prečo to robíme, e, environmentálna degradácia, dezertifikácia, záplavy, sucha, e, zdvíhanie samorskej hladiny. A to, že chceme, aby sa Európska únia e, pohybala hýbala týmto smerom, smerom ku Kodanskej konferencii. A preto čakáme na e, jasný signál od komisie, kedy uvidíme vhodné nástroje pre adaptáciu a um, zmierňovanie následkov. A to objasňujeme v našich pozmeňujúcich návrhoch. Uh, robíme aj špeciálny odkaz o environmentálnych utečencoch, ktor ľudia, ktorí strácajú svoje domovy, um, svoje pozemky kvôli klimatickým eh, zmenám. A rada by som zdôraznila to, že hoci vaše uznesenie je veľmi dobré, ale musíme objasniť prečo a e, potrebujeme jasný signál od komisie. A chcem využiť túto príležitosť a povedať, že máme e, debatu o rozpočte zajtra a tam e, povieme, že teda potrebujeme vedieť, koľko EÚ je ochotná vyčleniť na boj proti týmto problémom v týchto krajinách. Dobre, takže e, samozrejme svoj návrh musíte predložiť e, do dnes večera pred 7 hodinou. Takže pán Pilia. Veľmi pekne ďakujem, pán predseda. V prvom rade by som chcel povedať, že podľa mňa je tento návrh uznesenia aj otázka v súčasnosti veľmi na mieste. Je to veľmi inteligentná iniciatíva zo strany nášho výboru. Problém vnímame tak a hovorila sa o tom aj v diskusii v rámci rady a v podstate sa to povedalo aj e, predo mnou, že sme svedkami veľkého pokrytectva medzi veľmi generóznymi úmyslami a skutočnosťou a e, akciami, ktoré môžeme v Európskej únii na multilaterálnej úrovni podnikať. Preto Vítam tento návrh uznesenia a myslím si, že je potrebné zistiť, aký veľký je tento rozpor. Skutočne vyvoláva znepokojenie. My sme znepokojení aj nevhodným využívaním rozvojovej pomoci. A finančná kríza, ktorej sme svedkami, takisto e, treba túto krízu treba brať do úvahy aj v rámci prípravy na G20. Myslím si, že sa musíme zamerať na to, čo je podstatné, ako financovať zahraničnú pomoc a aké príspevky sme pripravení urobiť s cieľom poskytovať rozvojovú pomoc. Je to prepojené s otázkou klimatických zmien. E, je to otázka, ktorú e, musíme riešiť aj v záujme našich občanov, pretože e, napríklad emisie skleníkových plynov nie sú škodlivé len pre rozvojové krajiny, ale nepoznajú hranice. Ja by som sa chcela chcel poďakovať kolegom, ktorí už sa pripojili k môjmu pozmeňujúcemu návrhu a myslím si, že by bolo vhodné e, obrátiť sa na radu a na komisiu, aby sme sa snažili nájsť taký spôsob financovania, ktorý by zabezpečil morálny e, systém medzinárodnej pomoci. A myslím si, že aj e, napríklad Ehm, máme niektoré príklady toho, ktoré by sme mohli využiť. Ja navrhujem, ja navrhujem pozmenujúci návrh, ktorý by e, sme mohli e, použiť cieľom zabezpečiť reálne financovanie e, pomoci pre rozvojové krajiny. Mohli by to byť napríklad Mohli to byť napríklad príspevky podobnej dobinovej e, dani. Minulý e, rok sa takisto predložili viaceré návrhy, ktoré by si zaslúžili, zaslúžili našu opätovnú pozornosť. Ďakujem. Panie przewodniczący. Ďakujem, pán Kačmarek. E, ďakujem. Ja by som sa e, chcel poďakovať e, za vypracovanie tohto uznesenia. Myslím si, že tento návrh je veľmi dobrý, veľmi vyvážený a e, mám len niekoľko drobných pozmeňujúcich návrhov. V poslednom bode sa hovorí, že po prijatí uznesenia by malo by toto uznesenie postupené rade Ehm, aj členským štátom, ako aj skupine OSN pre klimatické zmeny. Kodaň, Kodanská konferencia bude konferenciou účastnických strán a preto by bolo možno vhodné, keby sa toto uznesenie zasalo aj týmto účastnickým štátom a Čiže mali by to dostať e, napríklad signatári dohovoru. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. A ja plne podporujem e, túto otázku, ale napriek tomu si myslím, že potrebujeme niektoré konkrétne návrhy. Zdá sa mi, že v otázke chýba jedna vec a to je Eh, uľahčenie technologického transferu, transferu technológií, ktoré sú eh, priateľskejšie z hľadiska životného prostredia. Hovorím o transfere eh, technológií pre rozvojové krajiny, týka sa to aj rôznych priemyselných zariadení, ktorých cieľom je vyrábať energiu a ktoré sa pre rozvojové krajiny e, dávajú k dispozícii len s obťažami, pretože tieto e, zahraničný obchod týchto krajín sa E, v tejto oblasti riadi inými pravidlami než obchod s inými komoditami. E, chcel by som e, nadvezovať na výbor pre medzinárodný obchod, ktorý o tom hovoril a tieto rozvojové krajiny by mali mať možnosť využívať takéto nové technológie, čo je pre ne ešte dôležitejšie, než dostávať finančnú pomoc. Ide o to, že e, my by sme e, si mali vytvoriť arzenál takýchto vyspelejších nástrojov, ktoré by sme mohli dať k dispozícii aj zvyšku sveta. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. E, jedna kolegyňa povedala, že vyhovuje mi otázka, preto by som chcela hneď prejsť k uznesení a mne sa páči aj otázka, aj uznesenie, ale chcel by som Eh, vám povedať, prečo sa mi to uznesenie páči. Páči sa mi preto, lebo aj tu kladieme dôraz na to, že sú to tie najmenej rozvinuté krajiny, ktoré platia za následky eh, klimatických zmien. Eh, prejavuje sa to na ich zdraví, potravinovej kríze, problémami s zásobami vody a tak ďalej. Takže v mnohých oblastiach. Po druhé, ja súhlasím s textom uznesenia, pretože si myslím, že sú to rozvinuté krajiny. Sme to my, ktorým prináleží vyvinúť úsilie e, čo sa týka zmierňovania následkov, ako aj prispôsobovania e, podporou technológií, transferom technológií, investíciami e, proti, v boji proti klimatickým zmenám v najmenej rozvinutých krajinách. A preto si myslím, že je tu e, istý duch e, v tom, v tej, v tom uznesnení, ktorého, ktoré, ktorý plne podporujem. A to je to, že záväzky rozvinutých krajín, e, záväzky, ktoré na seba rozvinuté krajiny prevzali, musia ich plniť, ale okrem toho musia plniť aj, musia robiť aj ďalšie veci. E, už bolo povedané, ako dôležité je e, prevziať na seba dobré e, praktiky. Napríklad niektoré krajiny to už urobili v rámci OSN pre investície do Mm, životného prostredia do e, rôznych fondov. Rôzne krajiny to urobili, medzi nimi aj Španielsko. A chcem len zdôrazniť, že Španielsko vyvinulo trikrát väčšie úsilie, e, čo, než je dobrá prax. Poprvé, e, plnilo svoj záväzok na dosiahnutie 0,7 HND v, do roku 2012. Po druhé, podpora e, proti klimatickým, e, boji proti klimatickým zmenám e, na zabezpečenie vody a aj potravín. A po tretie, rámcový plán spolupráce Španielska, ktorý e, sa zavezuje e, pomáhať v boji proti klimatickým zmenám. Takže preto si myslím, že naozaj mali by sme EV zablahoželať e, k otázke, ako aj k textu uznesenia. Ďakujem. You, Ďakujem, pán Guerrero. Predtým, než sa opýtam komisie, či chce sa vyjadriť k tomu, čo odznelo, chcel by som iba povedať, že stretol som sa s prezidentom Maledivy, ktorý získal cenu, keď vyhlásil, že do roku 2020 chce, aby Maledivy boli eh, uhlíkovo neutrálnou krajinou. A to, čo robíme dnes, to, čo sa robí dnes, je naozaj veľmi dôležité. Treba eh, nájsť zdroje, odkiaľ získať peniaze na podporu našich snách. Chce sa vyjadriť niekto z komisie? Oh. Um, uh, Veronique, after the Commission, please. Uh, thank you, Chairperson. Eh, ďakujem, pán predseda. Eh, v súčasnosti eh, prebiehajú práce v rámci komisie na prípravu dokumentu o klimatických zmenách, a financovaní snách zmierňovať následky a prispôsobovať sa klimatickým zmenám, pre všetkým v najchudobnejších krajinách. Kladieme dôraz najmä na aplikáciu princípu e, efektívnosti e, pomoci. E, to znamená, aby pomoc bola nasmerovaná na boj proti klimatickým zmenám, na prispôsobenie sa klimatickým zmenám. Ide tu o uplatňovanie princípu vlastníctva, zodpovednosti a tak ďalej. Je tu tiež odkaz na nové inovatívne e, prínosy, ktoré by mohli viesť k vyšším príjmom e, prostredníctvom e, vzdušnej a námornej dopravy a mohli by sa tak získať dodatočné prostriedky. Takže zámer je, zámerom je vypracovať oznámenie, to je posilnenie E, spolupráce pred Kodanskou e, konferenciou. Tento dokument by mal byť e, k dispozícii 10. septembra. Budú tam aj čísla? Budú o tom, koľko môžeme získať? Áno, v dokumente budú aj čísla. Budú tam odhady rôznych medzinárodných organizácií. A potom tam budú aj myšlienky o tom, aký by mal byť spravodlivý podiel EÚ v rámci e, týchto e, čísel. Bude tam isté rozpätie e, týchto údajov. Rečník bohužiaľ nemal mikrofón. Pán predseda, veľmi ma to mrzí, že tak neskoro vystupujem, ale musela som na chvíľočku opustiť túto salu. Chcela by som povedať pani spravodajkyni, že jej blahoželám k tejto práci a že síce predložím niektoré pozmeňujúce návrhy, ktoré však podľa mňa o niečo e, rozširujú problém klimatických e, zmien a rozvoja a rozširujú ho aj na arktický región. Je to veľmi dôležitá otázka, pretože klimatické zmeny vnášajú aj, majú aj svoje závažné dôsledky pre arktické oblasti, čo e, súvisí aj s možnosťou využívania e, energetických zdrojov, pretože tieto by mohli výrazne e, zmeniť danú situáciu a dokonca ohroziť ohroziť medzinárodnú bezpečnosť. Pokiaľ ide o financovanie tejto aktivity, myslím si, že eh, vo svojich pozmeňujúcich návrhoch poukazujem na niektoré existujúce možnosti. Teraz by som chcela povedať len toľko, že tu nejde o nejakú mimoria, teda o osobitnú alebo e, obmedzenú vec. Je to vec, ktorá je mimoriadne závažná a preto som si dovolila e, ju takýmto spôsobom uviesť. Ďakujem. Myslím si, že pán Gorenc chcel povedať niekoľko slov. Áno, ďakujem, pán predseda. Ja by som sa chcel vyjadriť k spôsobom financovania. Myslím si, že tu máme dva problémy. Prvý problém to je, eh, eh, eh, je Ehm, súčinnosť našich vlád a myslím si, že toto uznesenie by sa malo obracať na naše vlády, tie vlády, ktoré svoje sluby plnia, tie, ktoré ich neplnia. V každom prípade, pokiaľ ide o ehm, dlhy, tieto neboli často splatené a ide tu skôr o virtuálne zvýšenie zahraničnej rozvojovej pomoci. Chcel by som ehm, sa tu vyjadriť vrátiť aj k téme e, vypracovania nových nástrojov, alternatívnych nástrojov. My však nechceme pritlačiť e, vlády k múru. My chceme, aby sa vlády jednoznačne vyjadrili k tým e, zľubom, ktoré urobili v súvislosti s navyšovaním rozvojovej pomoci v roku 2005. V konečnom dôsledku sme vystavení riziku, že sa výrazne zvýši počet takýchto nástrojov na poskytovanie E, pomoci, ale zároveň nebude možné ich naplniť. Stáva sa tak, deje sa tak aj v súvislosti so znižovaním HDP, v súvislosti s so súčasnou ekonomickou krízou. Chcel by som e, upozorniť na túto vec. Na jednej strane tu vidíme veľké odhodlanie, ale e, e, som dosť skeptický, pokiaľ ide o obnovenie návrhov, ktoré nemôžu viesť k, ku konkrétnym výsledkom. Ten cieľ máme stanovený, ale zvýšenie počtu návrhov nástrojov, ktoré chceme použiť, nie je to správnou cestou. Chce sa ešte niekto vyjadriť skôr ako požiadam váženú pani predsedničku alebo spravodajkyňu, aby sa vyjadrila? Nie, takže v tom prípade, ak dovolíte, požiadam pani Evu Jolie, aby zareagovala. Áno, ďakujem pekne za veľkom, veľké väčšine prípadov potvrdenie týchto návrhov. Myslím, že zajtra budeme o tom hlasovať, pokiaľ viem. Takže diskutovali sme dnes a predložím to teda potom, to vlastne výsledky dnešnej diskusie predložím potom na hlasovanie zajtra a budú ďalšie pozmeňujúce návrhy, tie zohľadníme a v podstate zajtra mm, ich odprezentujeme. Takže ďakujem. Ďakujem pekne, Eva. Ako som povedal už predtým, lehota na pozmeňujúce návrhy je dnes do 19. hodiny. Je to veľmi dôležitá rezolúcia e, nášho výboru a tohto parlamentu. A ako pán Gorenc povedal, musíme predkladať také rezolúcie, ktoré budú faktické a nebudú len tak do prázdna. E, Takže myslím si, že to treba mať na pamäti v našich e, nadchádzajúcich aktivitách. Ďakujem. A teraz prechádzame na bod 8. Opäť spravodajkyňou je zároveň naša pani predsednička Eva Jolie. Takže sú to dôsledky hospodárskej a finančnej krízy pre, na, pre rozvojové krajiny a rozvojovú spoluprácu. Dostali ste návrh e, ústnej otázky pre komisiu a návrh e, dôsledkov hospodárskej a finančnej krízy pre rozvojové krajiny a rozvojovú spoluprácu. E, tento dokument vypracoval náš sekretariát. Má niekto nejaké pripomienky, otázky, doplnky e, v duchu toho, že by sme chceli tieto dva body schváliť dnes. Chcel by som vás upozorniť na to, aby ste sa zamerali k návrhu otázky a k návrhu pre, e, e, rezolúcie dnes. A zajtra budeme mať skôr, tak ako sme to v predchádzajúcom bode, zajtra budeme hovoriť všeobecnejšie s prezidentom Kavaruka Európskej rozvojovej pomoci a s pánom profesorom Narguc z Oxfordskej univerzity chcel by som vás teda požiadať, aby ste sa teraz vyjadrili k týmto návrhom. Ďakujem. Ďakujem, aj keď súhlasím aj s týmto uznesením, ale mám tu isté pozmeňujúce doplňujúce návrhy, už som ich zaslal. Nie sú to pozmeňujúce doplňujúce návrhy, ktoré by boli v rozpore s duchom e, uznesenia, ale zaslal som ich preto, lebo som považoval za lepšie e, zaviesť isté e, zlepšenia. E, poprvé, pozmeňujúci návrh má dočinenia so začlenením Afriky. To už som, už som o tom aj hovoril, hovorila, poukázala na to aj naša predsednička a týka sa teda Afriky, ako som už povedal. A druhý pozmeňujúci návrh Eh, chcel by som, aby eh, sa tu eh, začlenili princípy uznávania mm, zodpovednosti. Musíme akceptovať, že sú to tie rozvojové krajiny, že sú to rozvojové krajiny, ktoré musia definovať svoje priority, ale zároveň E, základný princíp e, rozvojovej pomoci a rozvojovej spolupráce musí byť to, že tí, ktorí dostávajú pomoc, e, musia na seba prevziať zodpovednosť a musia tu byť aj ďalšie princípy ako princíp transparentnosti a vykazovania účtov a tiež musím povedať, že sme v istej urgentnej situácii a to má dočinenia s ďalšími troma pozmenujúcimi návrhmi. Jeden z nich e, vyzva členské štáty EÚ e a G20, aby prevzali e, na seba záväzky a žiadať členské štáty o to, aby dodržiavali svoje záväzky e, rozvojovej pomoci a po tretie e, klás dôraz na koherentnosť e, rozvojových politík vo všeobecnosti, aby sme dosiahli tie ciele, ktoré sme si stanovili pre rozvojové krajiny. Ďakujem veľmi pekne. Naozaj máte veľmi veľa skúseností, ktoré prinášate do tohto výboru. E, ďakujem vám za váš príspevok. Pán predseda, myslím si, že ako otázka, tak aj rezolúcia sú aktuálne a dôležité sú to veci, e, s ktorými sa musíme zaoberať. Ale mám určité pochybnosti ohľadom toho, či by sme nemali v tej otázke, alebo mali v tej otázke rezolúcii kritizovať Medzinárodný menový fond. Kritizujeme ho preto, že vysoké percento úverov ide do európskych krajín. Ja by som takisto bol skôr za to, aby väčšina úverov šla do Afriky, ale ak krajiny EU požiadajú o takéto úvery, tak mm, je to tak a niektoré krajiny by doslova do písmena skrachovali, keby nemali takéto úvery. Pán Damrovský v podstate o tom bude asi viac hovoriť. Takže myslím si, že by sme tu mali trošku v podstate to pre, preformulovať a povedať, že by na, do Afriky mal smerovať viac úverov a nemali sme toľko kritizovať úvery, ktoré idú do Európskej únie. Uh, Áno, viem si predstaviť, že Lotyšsko by bolo o veľkých problémoch, napríklad, keby, keby nemalo úvery z MMF. Pani Čoli? V mojom svete povedanie pravdy alebo povedanie toho, čo je realitou, nemôže poškodiť. Jednoducho to je realita, tak to je. A áno, je to, je to veľmi explicitne, presne hovoríme o tom, čo chceme povedať. Čiže ja by som skôr odporúčila, aby sme to percento tam ponechali, tak uvedené, podľa mňa to je dôležité. A zakrývať to, nehovoriť rovno, v podstate to nie je dobrý spôsob. Musíme sa posunúť vpred. Ďakujem za vaše vyjadrenia. Chcel by som vám pripomenúť, že lehota na pozmeňujúci návrh je dnes do 7. večer a hlasovať budeme zajtra ráno, zajtra do poludnia o 12. Vzhľadom na krátku dobu medzi lehotou na pozmeňujúce návrhy a hlasovaním, žiaľ musím povedať, že pozmeňujúce návrhy musíte predložiť len v angličtine. Mm, to je mimo mňa. Poďme ďalej. Teraz na bod 9. Opäť spravodajkyňou je mm, naša pani vážená predsednička, pani Jolie, čiže to dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Ginejskou republikou. Dnes máme príležitosť dosvedieť sa viac o európskych dohodách o partnerstve v oblasti rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a rozvojovými krajinami vyvoláva táto problematika množstvo obáv aj v niektorých partnerských krajinách, pretože niektoré naše politiky v oblasti rybolovu nielen poškodili naše vlastný rybolov, ale poškodili aj životy iných ľudí, Záujem nášho výboru súvisí s bojom proti chudobe v rozvojových krajinách. Jeden z problémov, ktorý som ja našiel v tejto problematike, je ten, že keď podpisujeme dohodu o rybolove s tretimi krajinami, peniaze idú vláde tej krajiny a nie sú vyčlenené na pomoc e, rybárom ktorých e, v podstate mm, život je obmedzený takýmito dohodami, čiže v končnom dôsledku rybári schudobnejú a vlády zbohatnú, aspoň v niektorých prípadoch. To znamená, v rámci FPA by sme chceli posilniť miestne obyvateľstvo a rešpektovať prepojenie medzi rozvojovou politikou a politikou boja proti chudobe a všeobecnej podpory chudobným spoločenstvám, ktoré závisia od rybolovu. Namiesto toho, aby sme nejak podporovali rozpočet štátu, ktorý ide ministerstvo financí často v krajinách s vysokou korupciou a veľmi často nevieme, kde tie peniaze skončia. Takže žiaľ, vo väčšine prípadov z takýchto dohôd FPA peniaze nejdú na konkrétne ciele, ale na rôzne iné ciele vlád, ktoré dostanú naše finančné prostriedky. A teraz by som chcel požiadať Beatriz Gores, poradkyňu koalície pre spravodlivé dohody v oblasti rybolovu, e, od ktorej sa dozme viac o takýchto dohodách o rybolove vo všeobecnosti, ako aj o dopadoch pre rozvoj. A potom pani Jolie sa ujme slova a predstaví svoje vlastné stanovisko ohľadom mm, dohody, partnerské dohody o rybolove s Gvinejskou republikou. Komisia tu ešte nie je? Počkáme chvíľu. Kde je komisia? Trošku sme predbehli. Ešte máme čas. Takže to nie je ich vina. Ešte tu nemajú byť. Takže je tu ten, kto tu má byť? Áno, nech sa páči, pani Gores. Mohli by ste hovoriť pomaličky, kým príde komisia? Možno, že by sme si mohli dať 5-minútovú prestávočku. Prerušíme rokovanie na 5 minút? Alebo nie? You have a little bit more time than... Takže máme trošku viac, dostanete viac času, ako sme vám predtým vyhradili. Nech sa páči, máte slovo, pani Gores. Veľmi pekne ďakujem, pán predseda. E, ja som takisto poslala komisii dokument, ktorý som vypracovala pre výbor pre rozvoj, takže komisia je oboznámená s obsahom toho, čo by som chcela povedať. Myslím si, že by to nemalo spôsobovať problém, ak predstaviteľ komisie príde trocha neskôr. Ja pracujem pre organizáciu, ktorá sa volá E, koalícia pre rybarov a my sme členmi aj širšej európskej koalície, ktorá e, sa zameriava na e, reformu spoločnej rybolovnej politiky. Toto na úvod. Chcela by som povedať niečo o partnerských dohodách v oblasti rybolovu. V Európe existuje asi 15 takýchto dohod, väčšina sa týka tuniakov lovu na nejaký, ale existujú aj dohody, ktoré sa, e, sú uzavreté napríklad s Mauretániou, ktoré sa týkajú aj rôznych ďalších druhov rýb a takisto dohody uzatvorené so západnou Afrikou a Koreou a Gvineou. E, mohli by sme hovoriť o viacerých e, zmenách, ku ktorým došlo v právach e, prístupu pre rozvojové krajiny. Máme partnerské dohody z roku 2000 a napriek vývoju, ktorého cieľom bolo e, zosúľadiť e, rybolovnú politiku, tieto rybolovné partnerské dohody nefungujú. Prečo nefungujú? Súvisí to s mnohými technickými otázkami a ja by som tu chcela hovoriť len o niektorých, ktoré považujem považujem za najdôležitejšie. Myslím si, že je ním nedostatok dôvery medzi potenciálnymi partnermi. Tretie krajiny nedôverujú Európskej únii práve preto, že Európska únia nerobí to, čo hovorí. Európska únia hovorí, že partnerské dohody pomôžu k trvalo udržateľnému rybolovu a tak ďalej, ale nerobí to, čo hovorí, pretože e, sa snaží zabezpečiť prístup e, e, európskych flotíl k zdrojom tretich krajín. Toto je rámec pre súčasnú eh, diskusiu a prečo partneri nedôverujú Európskej únii. E, tu by som e, chcela reagovať aj na kritiku vo vzťahu k tretím krajinám, kde občianská spoločnosť, buď rôzne združenia alebo organizácie na ochranu spotrebiteľov, takisto e, hovoria o nedostatku dôvery voči úradom tretich krajín, pretože tieto veľmi často postupujú diskriminatívnym spôsobom, takisto tu existuje vysoká miera korupcie, nedostatočná transparentnosť v prístupe k zdrojom. Týka sa to európskych, čínskych eh, a azijských a ďalších lodí. Čiže je tu všeobecný nedostatok dôvery medzi EÚ a tretimi krajinami a to ohrozuje možnosť e, utvárania partnerstiev. Dnes je potrebné s tým skoncovať. Musíme sa snažiť vytvoriť taký rámec, ktorý by umožnil obnoviť dôveru Zodpovednosť Európskej únie v tomto smere spočíva v možnosti uplatňovať takú spoločnú e, rybolovnú politiku, ktorá by zahrňala aj tieto dohody o partnerstve v oblasti rybolovu. Mohli by ste prosím troška spomaliť? Ja, no, ja som sa trocha ponahlala, to je pravda. Uh, E, čiže dnes ide o to, aby sa obnovila dôvera, aby sme vytvorili taký rámec, ktorý by skutočne mohol prispieť k trvalo udržateľnému rybolovu v tretich krajinách. Existujúce dohody to nezabezpečujú. E, mohli by sme teda prestať podpisovať tieto dohody, e, to je jedna možnosť, ale E, toto je možnosť, ktorú presadzujú tí, ktorí si želajú, aby sa Európska únia už nezapájala do rybolovu, ktorý nie je e, trvalo udržateľný. Ale nie je to veľmi zodpovedná ani odvážna pozícia. Nemôžeme povedať, že Európska únia e, nie je ochotná sa e, aplikovať, sa nie je pripravená e, presadzovať trvalo udržateľný rybolov, ale musí tak urobiť aj vo vzťahu k tretím krajinám. Nemôžeme, bolo by príliš ľahké povedať, že dobre, to všetko prestaneme robiť, ale my musíme vychádzať z toho, čo sa už dosiahlo. My sme koncom 70. rokov podpísali prvé dohody o rybolove. To sú najdlhšie partnerstva. Čo sa stalo? Na nešťastie e, neprispelo to vôbec k trvalo udržateľnému e, rybolovu. Napríklad vo vzťahu k Senegalu asi 30 európskych lodí lovilo ryby na senegalských vodách. Bolo to v senegalských eh, eh, pobrežných vodách, kde konkurovali eh, domácim rybárom. 60 európskych lodí takto lovilo v senegalských vodách tento e, počet teda vzrastol na dvojnásobok bez toho, aby boli e, podpísané príslušné dohody práve preto, že je tu nedostatočná transparentnosť ani dostatočné presadzovanie pravidiel týkajúce sa rozdeľovania zdrojov. Čiže túto možnosť už nemáme. Čo teda robiť? E, myslím si, že prvá vec, ktorú treba urobiť, je treba si povedať, čo spôsobilo dnešný problém. To je to prepojenie medzi prístupom k rybolovu e, pre európske lode a, peniaz, a peniazmi, ktoré sa poskytujú. E, čiže hovoríme o value for money. Toto je ale nie dobrý základ, keď chceme podporovať trvalo udržateľný rybolov. Eh, hlavne vo vzťahu k krajinám, kde rybolov nie je v dobrom stave. Takže je potrebné venovať viac peňazí na výskum, viac peňazí na eh, kontrolu, eh, pretože rybolov je v zlom stave. Nie je aby sme preťali toto prepojenie, je potrebné zmeniť cieľ dohovodu rybolove. Je potrebné zmeniť systém, ktorým sa poskytuje prístup k e, európskych e, rybárskych lodí k zdrojom tretich krajín. Táto politika je predmetom opätovnej diskusie a je potrebné, aby sme sa skutočne snažili zmeniť cieľ týchto dohod. E, pokiaľ ide o budúcnosť, e, tieto by sa mali volať e, governance ako accord de gouvernance ako teda by takéto dohody mali umožniť mobilizovať dostupné, dostupné financie nielen na účely rybolovu, ale aj na účely presedzovania trvalo udržateľného rozvoja. V tretich krajinách takisto musí existovať súlad medzi jednotlivými aktivitami, aby e, skutočne tie vynaložené prostriedky boli vyložené na, vynaložené na a e, e, zlepšenie správy a riadenia spoločnosti, výskum, zapojenie sa občianskej spoločnosti a zlepšenie našich vzťahov s rozvojmi krajinami. Je potrebné, aby sa preťal, e, preťalo prepojenie medzi využívaním e, zdrojov, prístupom k zdrojom a poskytovaním finančných zdrojov ehm, ak chceme, aby na jednej strane európsky prevádzkovateľia mohli e, tieto veci využívať, musíme sa na to pozrieť z dlhodobého hľadiska. Pokiaľ v tretej krajine je rybolov lepšie riadený, vykonáva sa lepšie kontrola, tak je potrebné, aby to bolo v prospech legálnych rybárov, ktorí fungujú v rámci zavedených pravidiel a všetci e, európsky prevádzkovateľia tvrdia, že sú zodpovední, ale v krátkodobom meradle by to mohlo mať e, negatívne dôsledky, ale v dlhodobom, e, dlhodobom meradle to bude prospešné pre zodpovedných európskych prevádzkovateľov, ktorí fungujú vo vzťahu k tretím krajinám. Napriek tomu všetkému si myslím, že si musíme povedať, že dnes európske flotily, ktoré lovia ryby v tretich krajinách, sú nadmerné, majú príliš veľa lodí a treba e, si naozaj povedať, že musíme obmedziť naše rybolovné kapacity, pretože zdroje sú už aj tak nadmerne využívané a napríklad lovna tuniakov e, je e, predmetom snah o vybudovanie vlastnej plotily na lov tuniakov v niektorých tretích krajinách. Je potrebné, aby sme naše kapacity v tomto smere obmedzili aj z toho dôvodu, že tie tretie krajiny sa snažia e, budovať svoje flotily, ktoré nezodpovedajú celkom našim e, nárokom na tieto plavidla. Je potrebné, aby sme teda obmedzili našu rybolovnú kapacitu, počet e, lodí a myslím si, že sa musíme rozhodnúť z hľadiska, že sa musíme rozhodnúť zvýšiť zodpovednosť E, prevádzkovateľov. E, napríklad musíme zistiť, či títo rybári alebo prevádzkovateľia e, v minulosti dosť presvedčivo uvádzali údaje o úlovkoch a či postupujú zodpovedným spôsobom a Nie je možné, aby sme e, v budúcnosti umožnili e, také e, aktivity, ktoré nie sú zodpovedné. Myslím si, že aj v tomto smere musí prebehnúť veľmi náročná diskusia, ktorá je však nevyhnutná, pokiaľ si chce EÚ zachovať svoju e, dôveryhodnosť na medzinárodnej scéne. A ďalšia vec, e, ktorú nesmieme strácať zo zreteľa, to je práve tá koherentnosť. Aj v oblasti rybolovu sa musí zachovať e, súlad medzi tým, čo chceme dosiahnuť, ale aj medzi tým, aké nástroje používame vo vzťahu k tretím krajinám. Už som hovorila o E, rybolovných dohodách, ale máme aj ekonomické partnerstva, v rámci ktorých existuje aj dimenzia vzťahujúca sa na rybolov. Je potrebné, aby sme pracovali skutočne veľmi presne, aby sme mohli tieto jednotlivé nástroje využiť e, na zabezpečenie trvalo udržateľného rybolovu. Keď na jednej strane hovoríme, že tieto partnerské dohody by mali prispieť trvalo udržateľnému rozvoju a keď na druhej strane hovoríme, že e, tieto dohody umožňujú čokoľvek, napríklad investície do tretich krajín, potravín alebo e, zvyšovanie ich rybolovných kapacít, to nevyhnutne neznamená, že sa zabezpečí trvalo udržateľný rybolov v tretich krajinách. Je potrebné, aby sme e, to všetko brali do úvahy pri reforme spoločnej rybolovnej politiky EÚ. To znamená, aby sme znova získali dôvery, dôveru našich partnerov a zabezpečili príspevok k trvalo udržateľnému rybolovu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pani Gor- Perez, naozaj, naozaj úprimne ďakujem za vynikajúcu prezentáciu. Naozaj by ste mohli hovoriť oveľa dlhšie, ale naozaj, naozaj to bolo výborne, výborné. A teraz by som požiadal pani predsedničku, aby nám ona odprezentovala svoju správu. A čo sa týka potom spoločného stanoviska našej dohody o partnerstve oblasti ryborovu s Guineou. Budem sa takisto vyjadrovať po francúzsky. Eh, bola by som rada, aby bol by som rada, keby táto dohoda prišla na pretras až trošku neskôr, keď sa zabehnem v práci predsedania tohto výboru. Je dosť ťažké predstavovať e, túto správu pomerne skoro. Bude veľmi kritická, ale nepoznám všetky postupy, takže určite sa dopustím nejakých zbytočných chýb. E, hodne som cestovala a videla som dopad, negatívny dopad predovšetkým týchto výlučných hospodárskych zón na jednotlivé krajiny. Videla som účinky dopad zlej štátnej správy, skorumpovanej štátnej správy a dopady predaja takýchto povoleniek na rybolov, e, ktoré viedli k tomu, že v podstate tie výhody alebo prínosy toho sa vôbec nepremietli e, na obyvateľstvo. Bez v podstate monitor, monitoringu rybolovu, rybolovu, ktorý vlastne vyprázdne moria mm, na severozápade Afriky Napríklad máte Senegalcov, ktorí prichádzajú na kanoe na Kanárske ostrovy. Predtým e, tých lodiek lovili ryby a dôvod, prečo idú na Kanárske ostrovy, utekajú na Kanárske ostrovy, pretože jednoducho sa už nemôžu živiť rybolovom. V roku 2007 bola vypracovaná správa odborníkov, tu vypracovala tzv. Pamega Peska spoločnosť. Bolo to 30. novembra roku 2007 kedy bola tá správa vydaná. Hovorilo sa tam o tom, že pravidla nie sú dodržiavané a že kontroly európskych e, rybolovných plavidiel svedčia, potvrdzujú za každým porušovanie predpisov, aj čo sa týka prehlásení o výlovku, aj o rešpektovaní jednotlivých rybolovných kvót, e, pardon, no teda vzdialenosti, e, kde majú robiť výlov vo vzdialenosti od pobrežia. Teda väčšinou lovia oveľa bližšie k pobrežiu, ako by úradne mali byť. Takisto pravidelne lovia ryby cez nezákonným spôsobom, cez nezákonné siete alebo proste s neza, uh, sieťami z, uh, proti, z, uh, sieťami, ktoré nesplňajú uh, predpisy Ryba je v podstate hlavnou potravinou v mnohých krajinách Afriky a teraz e, Afričanov pripravujeme o túto základnú potravinu. A preto tieto dohody predstavujú určitý pokrok v porovnaní s predchádzajúcimi dohodami, ale neobsahujú žiadne obmedzenia, žiadne limity. Údaj, čo sa týka počtu plavidiel, je tu 40. A 5000 tón za 325 tisíc eur. Ale nehovorí sa tam nikde, že nemôžu loviť viac. Ak nevylovia viac ako 5000 tón, jednoducho to bude, pretože nemajú na to kapacitu. Ale znamená to, že tá dohoda vôbec nezohľadňuje znižovať situáciu, čo sa týka stavu, e, e, stavov. E, je to v podstate stimul na väčší výlov, pretože v ak vylovia viac ako 5000 tón, tak dostanú viac zaplatené. A naozaj e, je tu umožnený výlov kreviet od roku 2010 v rámci už tých podmienok transparentnosti. A tieto podmienky súvisia s alokáciou kvót, nie tak ani k e, situácii stavu rýb. Ak si pozrieme situáciu na pobreží Gvinei, tam naozaj tá situácia, čo sa týka stavu rýb, alarmujúca a v každom prípade dochádza k zlyhaniu a takisto to svedčí aj o nedostatkoch alebo slabinách Európskej únie, čo sa týka jej vzťahov s Afrikou. E, pozerala som si koľko EU pracovných miest vlastne chránia takéto dohody je ich 250 pracovných miest v EÚ, ktoré sú ošetrené týmito dohodami. To znamená, výmenou za vyprázdňovanie morí e, zachraňujeme 250 pracovných príležitostí a tu vôbec nehovoríme o rozvojových problémoch a aspektoch týchto dohôd. To asi všetci poznáte. Táto dohoda v podstate slúži záujmom viacerých majiteľov lodí, ktorí jednoducho majú priveľa plavidiel, ktoré by mali byť odstavené. Podľa mňa vôbec tým nepomáhame rozvoju, respektíve rozvojové aspekty vôbec nie sú v tých zmluvách e, ošetrené. Ak sú tam spomenuté, tak naozaj e, im nie je učinené zadosť. vzniká tu akýsi dojem, že mechanizmus kontroly a dotácií by mal mať pozitívny dopad na rozvoj. My v parlamente tu máme ešte jeden problém. A tým je to, že v podstate protokol už bol dohodnutý a podpísaný a e, v podstate zrealizovaný. Predtým to malo byť s nami prekonzultované. Takže tu v podstate naozaj ide o pokus e, obmedziť úlohu parlamentu. A práve preto nastolujem viacero pozmenujúcich návrhov. Okrem nich e, je aj návrh opätovne prerokovať protokol, aby v rámci tohto rokovania boli zohľadnené naše obavy. Hovorím, že tieto dohody nie sú zamerané na to, aby zásobovali Európu potrebami rýb. Vždy si môžeme kupovať ryby od Gvinejcov, nemusíme si ich kupovať od našich rybárov. A v podstate dovoz z Gvineji je zakázaný z dôvodov hygieny. Takže v rámci tejto dohody máme na niečo, čo nepomáha ani Európanom, ani Gvinejčanom. Myslím si, že dokument máte pred sebou, v ňom sú uvedené moje pozmenujúce návrhy. Nemyslím si, že výbor pre rozvoj by mal nie zodpovednosť za niečo, e, e, čo sme my nevyrokovali, ani to nikto s nami neprekonzultoval. A mal by sme jasne povedať, že tieto partnerské dohody nie sú dohodami o rozvoji. Nemyslím si, že komisia by s nami nesúhlasila. Komisia vždy tvrdila, že sa jedná o výlučne obchodné dohody. Takisto potrebujeme vyjadriť naše názory e, k znižovaniu stavov kreviet tým, že by sme chceli zaviesť limit na ich výlov, ktorý by mal byť jednoznačne previazaný na stav alebo na zvyšovanie stavu e, tohto druhu morských živočíchov. Guinea je obeťou, alebo v Gvinej došlo k vojenskému prevratu. Momentálne tam pre, väčšina rybolovu je nezákonná a nemáme absolútne žiadne záruky v tom zmysle, že tie peniaze, ktoré posielame týmto smerom, sú používané na to, na čo ich posielame. Uh, 125 tisíc eur na monitorovací systém napríklad. Myslím si, že by sme naozaj mohli vyzvať komis, e, komisiu, aby vypracovala správu, ktorú potom predloží Rade a parlamentu na tému toho, ako sú tieto finančné prostriedky použité. Myslím si, že to je absolútne to minimum, čo by sme mali požadovať v súvislosti s týmito dohodami a rybolove. Ďakujem. Uh, Áno. Ďakujem. Áno, je to pre mňa veľmi jasné, to, e, čo tu odznelo. Takže mali by sme požiadať komisiu o vypracovanie tohto, e, tejto správy. A mnoho dohôd bolo e, uzatvorených takým spôsobom, ako bol teraz e, popísaný. A naozaj som úžasnutý tým číslom 250 pracovných pozícií. A tiež e, koná sa mnoho druhov, ako napríklad tuniak, je ohrozených a preto je potrebné prijať opatrenia na ich ochranu. A čo sa týka Namíbie, bolo nám povedané, aby vlastne sme odišli a zaujímavé, ako oni vlastne postavili alebo vystavali svoj rybolovný, svoje rybolovné hospodárstvo. Takže to by bolo zaujímavé možno aby sa to tak udialo aj v iných krajinách. Teraz pán Martinez, odozám vám slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade si myslím, že naozaj sú tu obavy, ktoré vyjadrila pani e, Jolie a s ktorými súhlasíme, ale tiež musíme brať do úvahy, aká je realita a ja chcem hovoriť o tom, aká je teda tá realita, situácia. Nie, nie tak, čo sa týka tejto konkrétnej dohody, ale celkovo e, dohody, rybolovné dohody, ktoré uzatvára EÚ. E, tiež spomeniem zo pár vecí, ktoré povedala naša e, odborníčka a som presvedčený, že, je tu, že sú tu dobré zámery a dobrá vôľa v tejto oblasti. No už povedali sa tu zaujímavé veci. Dokonca aj vy, pán predseda, ste povedali jednu zaujímavú vec. E, spomenuli ste Namibiu. Ja som tiež išiel hovoriť o Namibie, O Namibie, tiež som išiel hovoriť o tejto krajine, lebo je to naozaj uh, zvláštny prípad a je zaujímavý. V prvom rade nemyslím si, že by sa dalo považovať za hriech, ak sa povie, že rybolovné dohody EÚ majú za primárny cieľ to, aby e, európski rybári e, chodili loviť e, do oblastí, ktoré nie sú vlastne ich oblastiami. Myslím si, že to je istá anomália. Myslím si, že to že Európska únia samozrejme má zodpovednosť Uh, umožniť akejkoľvek, akémukoľvek európskemu sektoru, aby uh, pôsobil v uh, akejkoľvek časti sveta. Myslím si, že áno, to treba urobiť. Európska únia teda nie je Červený kríž aké sú alternatívy, ktoré máme. Treba sa pozrieť na to, aké sú tieto alternatívy a našťastie sa tu isté alternatívy prejavili. Povedalo sa, že isté rybolovné dohody nefungujú. Myslím si, že to je naozaj veľmi subjektívne hodnotenie, ktoré nie je založené na analýze, pretože ja by som rovnako mohol vyhlásiť, že rybolovné dohody fungujú výborne. Tieto rybolovné dohody fungujú takisto, ako fungujú ďalšie dohody, ktoré máme o, e, s rôznymi aj problémami, s rôznymi nepríjemnostiami, ako aj s rovnakými výhodami. O, e, hociaké dohody, ktoré máme s akoukoľvek krajinou, dokonca aj s krajinami, rozvojovými krajinami, s rôznymi problémami, nevýhodami, nepríjemnosťami, samozrejme, ale aj s výhodami. A to musíme brať do úvahy, že tie krajiny, ktoré podpíšu rybolovnú dohodu alebo akúkoľvek inú dohodu o spolupráci s EÚ, nepodpisujú túto dohodu s pištuľou, s pištuľou E, pri hlave, pretože podpisujú túto dohodu vo svojom záujme a keď ju nepodpíšu, keď to nie je v ich záujme, tak to nepodpíšu. E, ako to bolo napríklad v prípade Senegalu alebo v prípade Namíby, e, čo je krajina, kde je najväčší rybolov a kde EÚ teda neloví. A Namíbia loví viac než akákoľvek iná krajina, podobne aj Senegal už sa povedalo, že Senegal, ktorý je rešpektovaná, rešpektovaná demokratická krajina, no už jeho vláda dospela k záveru, že ich zaujíma e, niečo iné než podpis dohody s Európskou úniou. A keďže teda Senegal nie je európskou kolóniou, keďže je to autonómna krajina a má svoju zodpovednosť, svoju kapacitu, už sa táto krajina rozhodla, že nepodpíše dohodu a loví alebo robí to, čo je v jeho záujme. Je to krajina primerane rešpektovaná, aj demokratická, myslím si, že, to, že príkladná a nepodpísala tá dohodu z EÚ a má plné právo nepodpísať takúto dohodu, e, má plné právo e, vytvárať e, spoločenstva alebo partnerstva, či už miešané alebo nie. A vlastne určiť, koľko plavidiel bude loviť v jeho vodách Ehm, samozrejme, prečo by to táto krajina nemohla urobiť? Alebo máme my povedať Senegalu, čo má robiť vo svojich vodách? Rozdiel spočíva v tom, že keď je nejaká dohoda, tá umožňuje. A kiež by sme mohli mať veľa dohôd, ale nož táto dohoda umožňuje existenciu istých kontrol a istých uh, noriem, pretože tie uh, plavidlá, ktoré lovia v senegalských vodách, sú to plavidlá, ktoré teraz e, e, vďaka senegalskej vláde, vďaka povoleniam a bez toho, aby my sme im mohli niečo povedať, fungujú podľa podmienok, e, horších podmienok, než boli predtým, keď existovala dohoda s EÚ. Namíbia sa vybrala iným e, smerom. E, Namíbia nepodpisuje e, dohody s, so štátmi, ale výločne len so spoločnosťami. A tam teda nie je dohoda, tam je napríklad spolupráca medzi spoločnosťou X, spoločnosťou Y a medzi vládou Namibie a zdá sa, že sa im v tom dosť darí čo ale nie je, e, teda neexistuje žiadna kontrola, že či e, lovia viac alebo menej toho, čo by mali loviť, či priznávajú svoje úlovky a tak ďalej. Ako som, a povedal som teda, že v Namíbii sa loví viac než akékoľvek inej krajine. Nož a posledná pripomienka, pretože nechcem uh, to veľmi naťahovať. Je istý termín, ktorý použila naša odborníčka, uh, a to je termín e, dôveryhodnosti. Dôveryhodnosti Európskej únie v, vzhľadom na to, kto a e, a, a pre koho? E, dôveryhodnosť to je naozaj veľmi relatívny pojem. Dôveryhodnosť v, vzhľadom na nejaké mimovládne organizácie. Napríklad aj ja som členom jednej mimovládnej organizácie. Nož, alebo dôveryhodnosť e, smerom k populácii Senegalu alebo obyvateľom nejakej inej krajiny. No už to už je diskutabilné, pretože to by znamenalo, že hovoríme, že obyvateľstvo Senegalu nemá, nie je dôveryhodné. No už to je diskutabilné naozaj. Uh, chcel by som aby naša odborníčka vzala to do úvahy. A to konkrétne, že dôveryhodnosť je naozaj oveľa vyššia v týchto krajinách v oblasti rybolovu, než v tých, keď sa prestali uh, uplatňovať dohody z EÚ, napríklad Čína, Japonsko, uh, Um, Rusko a tie krajiny, ktoré tam odišli, za účelom rybolov, rybolovu, čiže Číňania, Rusy, uh, zabudol som na Korea, Korejčanov, Japonci, tí lovia naozaj bez obmedzení, ako sa im páči. A tá je to vlastne, tu hovoríme o dôveryhodnosti. Naša je taká, aká je a ich je taká, aká je. Ja musím povedať, že dôveryhodnosť EÚ je naozaj neporovnateľne vyššia než u tých krajín, ktoré e, čakali na príležitosť, kým odíde EÚ a odišli tam za účelom rybolovu. Nož a to už vlastne bola moja posledná poznámka, e, ale jednu vec ešte, čo som chcel objasnil, e, počas e, desiatich rokov e, už je, je mi ľúto, že sa nemôžu prijímať pozmenujúce návrhy k týmto dohodám. Môžeme ich schváliť alebo nie, ale jednoducho nemôžu sa príjmať pozmenujúce návrhy z právnych dôvodov. Takže chcel by som, aby sa mi to objasnilo pretože naša predsednička samozrejme má dobrú vôľu a e, predstavila tu pozmeňujúce návrhy a ak teda to je možné, tak sme nastúpili novým smerom a to by bolo naozaj e, oveľa lepšie. Takže chcel by som vás poprosiť o objasnenie tejto situácie a ďakujem. Miguel, ďakujem veľmi pekne za naozaj vášnivé vyjadrenie stanoviska možno v podstate odráža aj to, čo sme tu počuli predtým. Slovičko udržateľnosť mi pripomína príbeh. Ja som z krajiny, kde sa v podstate hovorilo skôr o kaučuku a v podstate majetok sa v podstate potom dal, sa znárodnil, skonfiskoval a potom sa to rozdalo robotníkom. Jednoducho o 5 rokov nebolo nič jednoducho, lebo robotníci vyklčovali, teda zoťali všetky kaučukovníky a popredali drevo. Zatiaľ, čo tí predchádzajúci majiteľia spravovali tieto e, lesy 20-30 rokov dlhodobo udržateľným spôsobom. Čiže opäť tým základným slovom je tu udržateľnosť E, nie o, ide o to, či v podstate robíme niečo teraz krátkodobo na 2-3 roky, ale či naozaj v priebehu dlhodobého, pomalého rozvoja umožníme zabezpečiť taký rybolov, ktorý umožní z dlhodobého hľadiska bojovať proti e, chudobe. Takže slovo dám teraz najprv komisii. Nie? Pani. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som sa chcela vyjadriť, povedať španielskému poslancovi, že v podstate to tu nejde proti ľuďom. V podstate režimy predávajú práva na výlov vo vodách a nie občania. E, keď hovoríme o Gvineji, Eva Žoli nám pripomenula, že tu došlo k vojenskému prevratu 31. decembra, týždeň pred dohodou e, s Európskou úniou o možnosti rybolovu na tento rok. To znamená, teraz v podstate lode e, lovia ryby na základe dohody, ktorá bola spravená s predchádzajúcou vládou. A tá predchádzajúca vláda bola takisto diktátorská. Takže hovorili sme potom o Mauretánii, tam máme asi jednu z najväčších dohôd. Tam takisto došlo k vojenskému prevratu v auguste v Lani. Keď hovoríme o Guinea Bissau, 35 štátneho rozpočtu Guinea Bissau je z dohôd o rybolove s Európskou úniou. Je to veľmi malá chudobná krajina a má hroznú históriu vojenských prevratov a bojov a vojnových konfliktov, interných vojnových konfliktov. Prezident bol vo februári zabitý a takisto bol aj zastrelený generál armády. Je to krajina, kde naozaj je tá nestabilita obrovská a napriek tomu sú tam európske rybolovné lode, ktoré lovia ryby. Táto dohoda s Guineou je v zlepšení v porovnaní s tou predchádzajúcou dohodou. Tá predchádzajúca dohoda bola, s dohodou, bola dohodou na tuňaka aj na zmiešaný výlov a je veľmi dôležité rozlišovať výlov tuniaka je mimo pobrežných vôd vo veľkých vzdialenostiach a vo väčšine prípadov tu nedochádza ku konfliktu s tým drobnými rybármi, ale zmiešaný výlov je v konflikte e, s miestnymi rybármi a táto dohoda z e, Guinea aj s Mauretániou je pre tuňaka aj pre zmiešaný výlov. A žiaľ, v tejto dohode s Mauritániou černý zmiešaný výlov. Jednoducho preto, že vtedy sa nedalo povedať, že je tam nadbytok e, stavu rýb, kde by mohla Európska únia loviť, ktorú by mohla loviť. Takže áno, súhlasím s Eva Jolie s tým, že je veľmi dôležité, aby sme otvorili tento zmiešaný výlov pre krevety, pretože tento zmiešaný výlov sa robí cez e, vlečné E, vlečné siete a pri ktorých dochádza k výlovu, k vedľajšiemu výlovu rýb, ktorú môže obyvateľstvo Ginej využiť pre živobytie, ale ty, pri európskom výlove jednoducho ten vedľajší výlovok sa vyhodí naspäť do mora. Aj je to e, potenciálny zdroj proteínu pre obyvateľstva, ktorý takýmto spôsobom, ktorým sa takýmto spôsobom plitva. E, takže okrem korupcie e, to je naozaj veľmi, veľmi zaujímavá otázka, či môžeme mať eh, dohody s korumpovanými štátmi. A takisto, ako to bola už predchádzajúca prezentácia pani Gores, eh, ona nám povedala, že nemôžeme jednoducho opustiť teraz tieto krajiny. Robili sme tam výlov, prispievali sme k nadmenému výlovu, znížili sme stavy rýb a teraz je naozaj dôležité, aby sme sa vážne zamysleli nad tým, čo budeme robiť ďalej. Nemyslím si, že riešením do budúcna je ten vývoj dohôd o rybolove v tom zmysle, že sa stali akýmsi dohodami o partnerstve pre rybolov, pretože to partnerstvo by malo byť v súvislosti s rozvojom a teraz tu máme obrovskú sumu eur v týchto dohodách, kde hovoríme, dobre, to dáme štátu, mali by ste to použiť na kontrolu, monitoring, na hodnotenie stavu. Uh, rýb a na podporu rybolovu, ale dáme vám tieto peniaze len vtedy, keď nám umožníte ísť loviť ryby do vašich vôd. Takže tak napríklad ako v Senegále, keď sme odišli, tak sme zobrali aj tie peniaze, ktoré predtým mali ísť na podporu pobrežných hliadok a monitoring a tak ďalej a e, hovorila som s úradmi v Senegale a tí mi povedali, no našťastie španielská vláda nám teraz dáva finančné prostriedky na pohraničné hliadky, pretože chceme v podstate brániť tomu, aby zo Senegálu, z pobrežných vod odchádzali lode s utečencami. A teraz nemajú takúto dohodu, takže nemajú ani finančné prostriedky, ktoré boli z tej dohody. Čiže malo to naozaj, má to v podstate dôsledky, keď boli preušená, keď bola preušená tá dohoda so Senegalom. Sú iné dohody, ako ste povedali, ale tam v rámci týchto dohod nie sú podmienky, ktoré zabezpečujú podporu, napríklad kontrolu. Ja myslím si, že je to veľmi cynické z pohľadu Európskej únie, ak chceme zviazať obchodné dohody s určitými tzv. rozvojovými dohodami to je naozaj otázka koherentnosti a myslím si, že je veľmi dobré, že Eva Jolie e, nás upozorňuje na túto otázku. Ďalšou otázkou, na ktorú by som chcela upozorniť, je čo, niečo veľmi čudné v tom zmysle, že my ako Európska únia obchodujeme s chudobnými krajinami ako je Guinea, Guinea, Bissau, Mauretánia. Všetko patria medzi 10 najchudobnejších krajín na svete a my dávame peniaze a hovoríme im, čo majú s tými peniazmi robiť. Robíme to, vyčleníme finančné prostriedky a povieme im, dobre, toto máte použiť na pohraničnú hliadku, na námornú hliadku a potom my tam môžeme chodiť e, loviť ryby a máme čisté svedomie. Napriek tomu oni by mohli použiť tie peniaze na niečo iné, na nemocnice a tak ďalej. Takže naozaj by sme sa mali zamyslieť nad tým a mali by sme sa snažiť mať skutočné partnerské dohody s týmito krajinami a pomôcť im rozvíjať ich vlastnárodné rybné hospodárstva, čo sa týka aj hľadiska infraštruktúry. Bola som v Gvineji, oni dokonca nemajú ani elektri- v podstate zasobovanie elektrínou, čiže nemôžu ani zmrazovať E, ryby, takže tie že ľudia sú tam na plážach, e, udia tie ryby, tým si ničia plúca, sú to ťažké hygienické podmienky, ide len v podstate o to, aby nejak e, ošetrili tie ryby, aby sa nepokazili a keď sa pozrite na mori, vidíte ďalej na mori tie európske rybo, rybolovné lode, ktoré nevyloďujú, ne, výlov na pobreží Guinei. A Eva robila hodnotenie predchádzajúcej dohody s Gvineou. Je pravdou, čo sa tam uvádza v tom tvojom hodnotení, že Európska únia naozaj si nesplnila v žiadnom zmysle to, čo e, slúbila v predchádzajúcej dohode. Napríklad, že tie vylovené ryby bude vykladať na Gvinej, čo nespravili, nenahlasovali ani stavy, teda poč, um, výlovok a nie žiadny zodpovedný, žiadny spolahlivý výskum. To znamená, nevieme ani, aký je stav rýb v týchto vodách. Áno, povedali ste 250 európskych pracovných miest. Podľa tohto hodnotenia tu sa hovorí, v zmysle zamestnanosti sa odhaduje, že dohoda pomohla zachovať pracovné príležitosti pre takmer 250 občanov. Čiže má poskytovať pracovné miesta aj pre Gvinejčanov a odhaduje sa to, že asi 40 ginejským občanom sa takto zabezpečí pracovné príležitosti, ale e, pritom tie podmienky týchto pracovných príležitostí vzďaleka nesplňajú normy Medzinárodnej organizácie práce. Ďakujem veľmi pekne. Ja si myslím, že po vystúpení mojej kolegyne by som e, takisto chcela niečo povedať a ja chcela by som zdôrazniť e, cynizmus, ktorý e, často pozorujeme a naozaj k pánovi Martinezovi ja zdieľam niektoré veci z toho, čo ste povedali, ale chcela by som sa zmieniť k tomu, čo chápeme ako kontrolu. Ja zahlasím vám o slovo e, z veľmi konkrétneho dôvodu. E, vypočuli sme si veľmi zaujímavé expoze a e, body, ktoré sa špecificky týkajú Guinei. Hm. Ďakujem, Filip Kačmarek. Áno, vážený pán predseda. Nehovoríme poprvýkrát o otázke rybolovu a vidíme, že sú tu zásadné problémy nielen v Gvineji, Myslím si, že máme tri alternatívy k dispozícii. Prvou, tá sa spomína aj v prezentácii pani Gores, mali by sme zmeniť ciele, ktoré sú uvedené v spoločnej rybolovnej politike, pretože pokiaľ ju nezmeníme, tak budeme mať rybolovné dohody také, akých máme teraz. To je samozrejme veľmi ambiciózna myšlienka, ale dosť ťažko môžeme očakávať, aby dohody o by mali súčasťou rozvojových dohod, pretože nie sú súčasťou, sú súčasťou rybolovnej politiky, nie rozvojovej politiky. Druhá alternatíva je podporovať lepšie dohody, ako tie s Mauretániou, ktoré predstavujú určitú mieru pokroku v porovnaní s ostatnými dohodami. A tretia alternatíva, môžeme zautočiť na tieto dohody z pohľadu rozvoja. Súhlasím s pánom Martinezom, že e, je smutné, že nemôžeme zmeniť dohody. E, môžeme sa jednoducho vyjadriť, či ich sa nám pozdáva, alebo nie je tá dohoda. Bodka, nič viac. Myslím si, že ak by sme predložili pozmeňujúce návrhy k preambule, tak máte výbor rybolovný alebo vládu v Guinei, ktorí by povedali, dobre, tie zmeny sa nám páčia, pretože aj tak nič nemenia. Ostatne, ostane tam v podstate iba to, že, že negociátori sa dohodnú na tom, že tá dohoda nemá nič spoločné s rozvojom. Pretože ak tu máme tento cynizizmus, tak tu nie je žiadny problém ani s pozmeňujúcimi návrhmi k týmto dohodám, pretože aj tak sa v nich nič nezmení. Ale je tu problém v tom, že finančné prostriedky EÚ neskončia tam, kde majú skončiť. Pretože ak naozaj toto je to, čo nás trápi, tak potom by vôbec sme nemali mať žiadnu rozvojovú pomoc. V týchto krajinách je korupcia v mnohých sektoroch. To nie je len, že sektor rybolovu je skorumpovanejší ako e, sektor potravín alebo poľnohospodárstva. Ja v podstate nie som obhajcom korupcie, ale asi by sme mali byť opatrní, keď chceme z, e, vypracovávať nejaké ďalekosiahle závery v súvislosti s korupciou. Mali by sme asi uved, upovedať jednoducho niečo negatívne o týchto dohodách a nemusíme nutne predkladať pozmeňujúce návrhy. Ďakujem pekne, pán Kozmarek. Nejaký, niekto iný? Euh, Veľmi stručne, pán predseda. Aj e, keď existujú dohody o rybolove, ktoré sú určené pre rozvoj, musíme e, sa snažiť e, uplatňovať e, súdržnú, koherentnú politiku. Takže toto je jeden veľmi výrazný príklad nedostatku takejto koherentnosti, pretože práve dohoda o rybolove bráni e, životu e, rybárov, e, ktorí lovia ryby na, pri pobreží rozvojových krajín. Ak dovolíte, pani Kore, chcel by som sa vrátiť k diskusii, ktorá tu práve odznela. Počas tejto diskusie sme si vypočuli mnohé vedecké údaje od vás, od ďalších kolegov a preto by som sa chcel spýtať, čo teraz treba urobiť, pretože tá dohoda tu jednoducho je, nemožno ju zmeniť, možno ju len akceptovať alebo zamietnúť. A myslím si, že je jasné, k čomu smerujem a preto by ma skutočne zaujímal váš názor. Ďakujem. Teraz by som poprosil komisiu, Eh, ktorá sa zúčastnila tejto veľmi živej diskusie, ktorá E, sa rozvíjala v mnohých smeroch, takže predpokladám, že to bude zaujímavé východisko pre vystúpenie komisie. Ďakujem, pán predseda. Ja sa chcem mene komisie poďakovať e, všetkým e, účastníkom tejto diskusie aj spravodajkyni za správu, ktorá skutočne bola veľmi náročná a navyše bola vypracovaná vo veľmi krátkom čase. Bolo potrebné vypracovať pracovať takú dohodu o rybolove, ktorá niekedy predpokladá aj veľmi náročné technické otázky a chcel by som e, skutočne e, oceniť profesionálny prístup pri vypracovaní tejto dohody. E, myslím si, že tí, ktorí každodenne sú vystavení takýmto otázkam súvisiacim z rybolovu, tak samozrejme poznajú tieto otázky a ich náročnosť. Čiže táto práca rozhodne nebola ľahká a, a prebiehala veľmi rýchlo, ale zároveň veľmi dôkladne a preto komisia by sa vám chcela poďakovať aj celému výboru pre rozvoj za to, že nám umožnili, aby sme odpovedali na niektoré otázky a aj na niektoré pripomienky k tejto dohode. Uh, Pán predseda, skôr než začnem odpovedať, by som chcel povedať dva krátke príbehy. Prvý tento príbeh súvisí s tým, že pre rok a pol pred renegociovaním e, dohody o rybolove sme s kolegami išli do Gvineji. Rozhodli sme sa, že sa samozrejme stretneme s predstaviteľmi vlády, s ktorými sme otvorili prvé diskusie o potenciálnych rokovaniach o budúcej dohode o rybolove, ale v prvom prvom rade sme šli z toho dôvodu, že sme sa chceli stretnúť s tými, ktorí na národnej úrovni um, vstupujú do eh, tohto odvetvia rybolovu. Už pred Uh, my, my, Našim úmyslom bolo, aby sme ešte pred uzatvorením dohody sa snažili zmobilizovať tých, ktorí vstupujú do tohto odvetvia jednak ako súkromní prevádzkovateľia, ale aj ako verejní prevádzkovateľia do tohto veľmi e, kritického a dôležitého odvetvia, ako je rybolov v Gvineji. E, potom, ako sme sa pokúsili telefonicky, e-mailom, e, poštou, účtov a tak ďalej, zorganizovať tieto schôdzky a e, stretnúť sa aj s predstaviteľmi e, významných medzinárodných organizácií, potom ako sme sa snažili nakontaktovať na E, veľvyslanectva e, členských štátov. Ocitli sme sa v jednej miestnosti s predstaviteľmi e, týchto organizácií v Konakry. Bolo nás do, dovedna štyroch. Štyria, boli sme dovedna štyria. Z toho som, som bol ja, jeden, teda je, môj kolega, potom tam bol niekto, kto tam, sa tam ocitol zrejme náhodou, respektíve povedal, že prikázali mi, aby som sem prišiel, aby aby som si vás vypočul. Čiže toto bola naša, to bol náš prvý pokus, ako sa pokúsiť priamo na mieste e, prerokovať e, otázky súvisiace s touto dohodou. A toto bol výsledok našej snahy zmobilizovať všetkých tých, ktorí priamo vstupujú do tohto odvetvia, to znamená gvinejských prevádzkovateľov, európskych prevádzkovateľov, čínskych prevádzkovateľov, zároveň aj darcov. A môžem vám povedať, že tá odpoveď bola v podstate nulová. Nechcem použiť iný výraz. Čiže skutočne to bolo veľmi odradzajúce. A ten druhý príbeh, ten sa odohral e, o niekoľko mesiacov neskôr, keď sa konečne začal proces rokovania po mnohých váhaniach, ktoré v do veľkej miery e, súviseli s výsledkami správ, ktoré sme vám napokon aj predložili a v ktorých sa e, konštatoval veľmi negatívny stav uplatňovania predchádzajúcej dohody. Bol negatívny pre mnohých z tých, ktorí e, mali zodpovednosť za správu tejto dohody. Čiže my sme začali tento proces rokovaní e, a e, potom ma predstaviteľ politického orgánu zobral stranov a povedal mi, my chceme 60 lodí a je to dvojnásobok toho, čo, nám, čo ste nám umožnili podľa predchádzajúceho protokolu. Nechcem vám odhaliť všetko, čo sa hovorilo počas týchto rokovaní, ale môžem vám, pán predseda, povedať, že som trikrát odišiel od rokovacieho stola. Mal som preto viacero dôvodov, ale musel som sa vždy vrátiť, pretože e, predo mnou bol predstaviteľ politického orgánu, ktorý nikdy nepoužil to slovo, čo ste použili vy. To znamená udržateľnosť tejto dohody. E, ja e, e, tu nechcem hovoriť o kritike gvinejských orgánov. My všetci poznáme situáciu, v Gvineji, ktorá je mimoriadne ťažká a myslím si, že nikto by nechcel byť dnes na mieste vedúcich predstaviteľov Gvineji a viesť krajinu. Sú nám známe politické dôsledky, ktoré súvisia s legitimnosťou súčasných politických vodcov. Gvineji krajina je v úplnom zákonom rozpade, správa je neúčinná, ak nechcem povedať neexistujúca. A ako povedala aj pani Lavi, e, skutočne tu chýba zodpovednosť e, tak vo vzťahu k budúcnosti, ale aj vo vzťahu k minulosti. Chcem, chcel som povedať tieto dva malé príbehy z toho dôvodu, že som sa chcel zmieniť o tých princípoch, o ktorých ste tu hovorili. Je to udržateľnosť, koherentnosť, citlivosť na rozvoj, schopnosť absorpcie jurisdikcie danej krajiny. Spolupráca s miestnymi prevádzkovateľmi, s občianskou spoločnosťou pri negociovaní dohod o rybolove. Toto sú všetko veci, ktoré sú mimoriadne náročné a e, ťažko dosiahnuteľné nielen pre komisiu, ale aj pre tých, ktorí vstupujú ako darcovia do tohto procesu. Chcel som vám jednoducho povedať, že si skutočne uvedomujem, aké ťažké, akú ťažkú úlohu ste zverili pani Žoli. Skutočnosť, že vypracovala správu o dohode, ktorá samozrejme sa dostáva na stôl tejto komisie a parlamentu veľmi neskoro, vo veľmi konkrétnom kontexte, to je úloha, ktorú by som skutočne nežal nikomu, pretože všetky podrobnosti rokovanie, všetky tie prvky, ktoré e, sú potrebné na analýzu výsledkov na e, zlepšenie týchto výsledkov pri uplatňovaní tejto dohody. To sú prvky, ktoré sú pre mňa dnes skutočne veľmi náročné vám zdeliť v stanovenom čase. Napriek tomu sa pokúsim v rýchlosti zareagovať na niektoré veľmi presne sformulované otázky, ktoré ste položili vy, spravodajkyňa a ďalší poslanci. Pokiaľ ide o udržateľnosť, myslím si, že táto ilustruje je aj e, náročnosť tohto procesu, e, pretože e, naozaj pre niekoho nejde o nečinné ako o získanie čo najviac peňazí pre štátnu kasu. Ale nechcem sa k tomu kriticky vyjadrovať. Ale čo ma trocha nadvihlo, to bola otázka prístupu k zdrojom a možnej konkurencie miestnych prevádzkovateľov. E, výstavba tejto dohody vychádzala z, z základu, ktorý už bol vytvorený. To znamená, že prístup k zdrojom by mali mať aj miestne prevádzkovateľia, ale toto sa nerobí e, transparentne. Máme na mysli krevety a ďalšie druhy. Dohoda sa obmedzuje len na prístup k tuňakom, ktorý e, nemá konkurenciu medzi miestnymi súkromnými prevádzkovateľmi, pretože tu nejde o dielbu týchto zdrojov a toto je prvok, ktorý nám umožnil prekonať ťažkosti a zachovať e, e, koherentnosť dohody. Ďalšia vec, na ktorú by som chcel upozorniť, to je e, e vec, ktorá dnes nadobudla e, nový rozmer. E, Gvinea vďaka predchádzajúcej dohode o rybolove získala prístup k družicovému kontrolnému stredisku. Toto je významný pokrok, ktorý však nerieši základný problém a to znamená, že z družice nie je možné e, kontrolovať všetky e, plavidla, pretože pirátske plavidla, ktoré e, fungujú ilegálne a ktoré nemajú príslušné zariadenie, nemôžu byť kontrolované týmto satelitným spôsobom, ale netýka sa to len Gvinej. A napokon by som chcel hovoriť, pán predseda, o otázke riadenia prístupu k zdrojom, ktoré e, sú zdieľané aj s miestnymi operátormi. E, toto je znovu e, vec, kde uplatňujeme podmienečný prístup. Je potrebné, aby sme v dohode takisto zapracovali takéto E, podmienky týkajúce sa prístupu k lovu kreviet, e, ale e, predstaviteľ jedného orgánu nám povedal, môžete sem prísť toľkými loďami, koľko chcete, nikdy nebudeme, nebudete mať problémy. A toto je základný problém. Je potrebné, aby sme v dohode e, ustav, ustanovili nejakú e, takúto bariéru, alebo nejaký limit. Ja e, skončím tu na, ale chcem by som, chcel by som zdôrazniť, že aj pre komisiu bolo veľmi náročné stanoviť všetky technické parametre a takisto zabezpečiť, aby aj naše budúce dohody, najmä z, zo západnou Afrikov boli eh, vypracované tak, aby eh, mohli eh, byť tieto dohody kritizovateľné, ale, my, ale to súvisí aj s tým, že sa nachádzame uprostred reformy spoločnej politiky pre rybolov. Ďakujem za túto vynikajúcu. Ďakujem, ďakujem za túto vynikajúcu správu, za tieto zaujímavé informácie. Ale e, tiež sú tu isté obavy z toho, že tí najchudobnejší ľudia v spoločenstvách, v rybárskych spoločenstvách, e, nedostanú peniaze, ktoré dostávajú spoločnosti. Ja neviem presne, aké plány máte na to, aby sa to zaručilo, aby sme teda zredukovali chudobu rybarských spoločen spoločenstiev, aby sme neobohatili diktátorov. Ale teraz by som ešte chcel odovzdať slovo pani Gores a potom pani spravodajkyni Jolie. Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade Veľmi sa teším rôznym reakciám od členov tohto výboru, ako aj od zástupcu komisie. Dúfam, že ešte bude viac takýchto výmien názorov. To sme povedali aj e, na začiatku reformy spoločnej rybolovnej politiky. A takže by bolo veľmi dobré pokračovať v tejto diskusii, ktorá je dosť technická. A tiež si myslím, že teda eh, je potrebné v tomto pokračovať. Eh, musím povedať, že prechovávam sympatie k eh, rôznym krajinám, ktoré teda čelia mnohým problémom, ako napríklad Španielsko. Keď som povedala, že to bude naozaj ťažké rozhodnutie na prijatie, napríklad Španielsko, samozrejme je to veľká krajina, vo veľkom závisí od rybolovu a E, musíme e, rozmýšľať tú chladnou hlavou a nie emotívne. Samozrejme, budú to isté straty. A tiež môžeme povedať, že tie dohody, rybolovné dohody boli určené primárne pre tých prevádzkovateľov. Takže, ako som povedala, treba rozmýšľať chladnou hlavou a rozmýšľať, uvažovať nad tým, ako byť zodpovedný, ako podporiť udržateľnosť naozaj pociťujem sympatie voči e, španielskému e, sektoru rybolovu. E, keď sa ešte vrátim k príklade, alebo konkrétne k dohode s Gineou, ľudia, tam rybári, respektíve ostatní ľudia sú znepokojení kvôli legálnosti, respektíve nelegálnym eh, plavidlám, eh, plavidlá, ktoré ničia ich eh, siete, ktoré im kradnú materiál. To je naozaj znepokojujúci problém pre týchto ľudí. A musím povedať, že je dôležité využiť všetky dostupné prostriedky na ocenenie nelegálneho rybolovu z ginejských vôd, pretože to je prepojené aj na vládne alebo na mocenské štruktúry. Ľudia, ktorí tam majú svojich komplicov, e, napríklad v čínskej flotily tam sú veci veľmi nejasné, veľmi hmlisté, neviete, čo sa deje. A to je ten skutočný problém. Ak naozaj chcete zlepšiť túto dohodu, tak eh, treba bojovať proti nelegálnemu rybolovu. Máme nové nariadenie, áno, a to je dobre. Takže možno by sme mohli sa snažiť o podporu tohto nariadenia aj prostredníctvom tejto dohody. Kontrola je naozaj nevyhnutná, čo sa týka našich vzťahov s Gineou. A nakoniec e, celkový aspekt riadenia krajine, ktorá veľa si vytrpela, e, populácia e, je postihnutá, bola postihnutá rôznymi zmenami, aj došlo k veľkému krvi prelievaniu. A treba povedať, že riadenie krajiny treba nechať Ginejčanom, my možno môžeme podporovať projekty, ktoré e, budú prostriedkom na zapojenie guinejského obyvateľstva do um, tak, aby sa teda zapájali do podpory demokracie a do vytvárania riadenia. Nož a čo sa týka podmienečnosti a odpovede od um, generálneho riaditeľstva Máre, Myslím si, že už to bolo spomenuté na začiatku, je tu problém dôvery na oboch stranách v budúcnosti náš vzťah s týmito krajinami sa zlepší, ak bude zlepšená dôvera. Myslím si, že to bolo tu jasne ilustrované príbehom, ktoré sme počuli. V budúcnosti budeme sa musieť viac orientovať na, kondi- na podmienečnosť, čo sa týka e, prostriedkov v týchto krajinách, e, aby to nebolo možné, e, že tam môže ísť hocikto s hocikoľkými plavidlami a tak ďalej. Musíme e, sa pozrieť na to, kto je aktívny v týchto vodách, kto tam loví. Áno, máme Španielsko, no, viem, že je to ťažké pre túto krajinu a Španieli môžu povedať, e, že nebudeme profitovať, ak e, nebudeme loviť istý typ e, rýb. Ale my musíme hľadať riešenie na tieto problémy, problémy a nerozmýšľať emotívne, ale ako som už povedala predtým, s chladnou hlavou. Je to naozaj ďaleko siahla dohada, do, pardon, debata, veľmi široká debata E, ďakujem. Myslím si, že e, výbor naozaj zobrie do úvahy vaše pripomienky, ktoré boli veľmi cenné. A teraz by som chcel odovzdať slovo našej spravodajkyni. Vidíme v tejto oblasti, ako v mnohých iných, napríklad v oblasti hospodárskej trestnej činnosti, finančnej trestnej činnosti. Sú škody, ktoré s tým idú a ako vieme, je to aj v Španielsku, že nebudeme e, profi- zis- ziskoví, ak určité percento rybolovu nebude protizákonné, ale e, tým vlastne ohrozujeme tých poctivých rybárov na úkor uh, tých, ktorí uh, E, v podstate lovia ryby nezákonným spôsobom, nekorektným spôsobom. Vidíme to napríklad v Norsku, kde máte proces sušenia ryb a ľudia, ktorí nezákonne kupujú ryby, tak povedia, že viac zarobia na procese sušenia ryb ako iní. Povedia, že hovoria, že v podstate je to určitá technická výhoda, ale v podstate to súvisí s tým, že kupujú nezákonne vylovené ryby a to má dopad na celý sektor. Takisto, keď niekoho najmete na čiernom trhu, tak e, vlastne to je ten istý problém. Tých, ktorí obchodujú zákonne, tých ohrozujete. A hovoríme tu aj o úzkom prepojení medzi kontrolnými orgánmi, orgánmi do kontroly a miestnymi spoločenstvami, ktoré jednoducho nezvládajú situáciu. A myslím si, že je dôležité mať akýsi medzinárodný orgán boja proti trestnej činnosti, aby naozaj tí zločinci, aby v podstate e, boli postavení pred spravodlivosť, mali by sme zabezpečiť, aby pravidlá, ktoré platia, boli uplatňované všade. A čo sa týka rybolovu v Gvineji, e, sme vo výbore pre rozvoj. A nemôžeme sa v podstate dostať do dilémy, ktorú nám tu predstavuje komisia. Pretože z nášho pohľadu je úplne jasné, že tí, ktorí rozhodujú v Gvineji, tých absolútne dlhodobá udržateľnosť zdrojov netrápi. Ich trápia finančné prostriedky momentálne, aby okamžite mohli riešiť okamžité obrovské problémy, ktoré majú. A to znamená, dohody pre rybov z ich pohľadu sú jednoducho stroje na tlačenie peňazí. V podstate im ide len o peniaze. Ale my tu hovoríme len o, o zlomkoch toho, čo potrebujú. Hovoríme tu o stovkách milión eur. oni potrebujú oveľa viac a preto sú ochotní zdvojnásobiť počet lodí. Nechcú zo pár tisíc, chcú, chcú 10 tisíce, ale rozvojový rozpočet nehovorí o státisítoch eur. Ak chcete pomôcť krajine cez rozvojovú pomoc, tak hovoríte o miliónoch či miliardách. To znamená, takéto dohody o rybolove, to sú len drobné. A keď pôjdete za týmito ľuďmi a poviete ich, dobre, tak chceme obmedziť škody, pretože jednoducho sú nenásytní. Myslím si, že my sme vo výbore pre rozvoj a mali by sme sa snažiť pomôcť Guineji bez toho, aby sme to nejak naviazali nástroje. A myslím si, že to je veľmi dôležité. Je veľmi dôležité, aby sme my povedali, že rozvojová pomoc je niečo iné. Nehovorím, že by sme mali zamietnúť tieto dohody, alebo túto dohodu, pretože chápem, že naši odborníci na rybolov majú argumenty a tvrdia, že v podstate toto je to menšie zlo. A tie pozmenujúce zmeny, ktoré navrhujem, sú skôr ako si radou pre komisiu a žiadosťou o lepšiu informovanosť. O to, aby náš výbor viac lepšie informovala. Nielen nás, ale aj radu. Myslím si, že tá požiadavka je legitímna, ak žiadame od komisie, aby nám povedala, čo spravila v rámci tejto dohody, ktorú podpísala. Čo spravila preto, aby overila, že tie finančné prostriedky sú použité na to, ako, na čo majú byť použité. Myslím si, že je to legitímna otázka a preto vás žiadam, aby ste prijali moje návrhy voči komisii, ktoré predkladám v mojom v podstate pozmenujúcich návrhoch. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne. Eva Jolie, Jolie za vynikajúcu prácu. Naozaj to nebolo ľahké, tá diskusia bola veľmi dobrá a čo sa týka týchto myšlienok, v najbližších mesiacoch a rokoch sa v nich posunieme ďalej. Takže som sa chcel poďakovať pani Gores za hodnotný príspevok a takisto aj za frustrujúce úsilie komisie. Ďakujem veľmi pekne. a povedali mi, že termín na predkladanie pozmenujúcich návrhov je dnes do 7. A teda do 45 minút, <laughs> taká lehota. Takže poprosím vás, ak chcete niečo načmarať na kus papiera, pustite sa do práce a zajtra sa bude o tom hlasovať o 12. A zajtra o 9 bude zasadnutie koordinátorov, kde sa v podstate bude diskutovať o rôznych veciach. A potom budeme pokračovať o desiatej.